Dobré ráno, vážení kolegovia. Vítajte opäť na zasadnutí nášho výboru. Dnes ráno začneme bodom číslo 16 na programe nášho rokovania. Je to veľmi dôležitý bod, je to téma MOP, World Protection Report, Svetová organizácia práce, takže e, je to unikátna správa v svetovom kontexte, lebo to dáva globálne prehľad o sociálnej ochrane a odhaduje, aké sú tie účinné režimy a spôsoby ochrany. Je to dôležité, lebo sme veľa hovorili aj o tom, ako je nevyhnutné bojovať za univerzálnu zdravotnú starostlivosť a o tej myšlienke, že keď chcete dôstojnú spoločnosť, musí existovať aspoň nejaký minimálny sociálny štát. No a táto správa by nám mala, um, mala umožniť alebo odpovedať na to, či to je možné ako sa to bude vyvíjať, či je nejaká cesta vpred. Vieme, že je tu pomerne veľký tlak na globálne rozpočty kvôli finančnej kríze z roku 2008. V mojej vlastnej krajine sme videli, ako sa sociálna krajina vracia späť, sociálna ochrana vracia späť. Um, takže je zaujímavé vidieť, aký dopad to má na rozvojové krajiny a čo sa deje v našich partnerských krajinách. Tak ako sa snažíme priebežne implementovať eh, ciele udržateľného rozvoja. Pre nás je to dôležité aj preto, lebo v lete tohoto roka má komisia zverejniť návrhy pre ďalší viacročný finančný rámec na obdobie ďalších 7 rokov, takže ehm, tieto návrhy mali byť zverejnené v máji a v júni majú byť zverejnené návrhy pre nové programy. Budeme teda hovoriť o tom, ako budú nové programy vyzerať pre rozvojovú spoluprácu s našimi partnermi a takisto aj téma sociálnej ochrany, môže byť niečo, čo bude veľmi dôležité v týchto programoch. Takže pani Izabel Ortiz, vitajte na našom výbore a tešíme sa na to, čo, nám, čo, nám, čo ste nám prišli povedať. Kolegovia, prezentáciu potom uvidíte na obrazovkách hore. Ďakujem veľmi pekne, Linda. Je to naozaj veľká podsta môcť byť tu a predstaviť World Social Protection Report – je to práca viacerých rokov, 3 roky intenzívneho zberu údajov v krajinách a preto som naozaj veľmi rada, že vám dnes môžem ukázať výsledky tejto práce. Pozrieme sa, či to môžem posúvať. Zdá sa, že to nefunguje. Just have a little break while we resolve the Pokúsime sa vyriešiť technický problém. V každom prípade máme len veľmi málo času. Je to v poriadku, tak... Takže... Je to pomerne dlhá prezentácia. Ak vás zaujíma, tak sa v nej nachádzajú všetky dáta. Ja nebudem sa zastavovať pri každom údaji. Že je to pomerne dlhá prezentácia, nebudem prechádzať všetkými slajdami, ale pokúsim sa vám dať aspoň také hlavné signály na pochopenie tejto správy, hlavné závery a hlavné politické odporúčania. Dobre, takže táto správa odpovedá na SDG 1.3. A je to jeden z tých cieľov udržateľného rozvoja, schválených všetkými krajinami a schválených na úrovni OSN a je to súčasť rozvojovej agendy do roku 2030. SDG 1.3 je znižovanie chudoby, tak tam sa hovorí, že sa krajiny zavezujú k tomu, aby implementovali adekvátne systémy a režimy sociálnej ochrany pre všetkých. A všetko odkazu, alebo toto pre všetkých znamená, že hovoríme o univerzalite. Znamená to, že sú to odporúčania 2.0, e, sú to odporúčania IOM. Takže je to najmä poskytnutie ochrany e, chudobným a zraniteľným. To je veľmi dôležité, e, lebo si treba uvedomiť, že ten indikátor, ktorý to meria, je pokrytie sociálnou ochranou. Takže e, tam sa meria vlastne, aké sú hotovostné prevody, transfery v priebehu života. Začína to materskou, rôznymi režimami podpory pri výchove dieťa, neskôr vlastne rôzne Ehm, nemocenské, ehm, invalidné dôchodky a starobné dôchodky. A toto je niečo, čo robí i ILO už 10 ročia. Od roku 1949 vlastne mapujeme situáciu v jednotlivých krajinách prostredníctvom dotazníka. Dáta sa zbierajú periodicky, máme tu a, takéto časové, časové zbery, zbery údajov a a snažíme sa vlastne neustále doplňať tieto dáta aj ďalšími zdrojmi údajov z rôznych iných rozvojových organizácií. Takže to všetko sa nachádza v svetovej databáze sociálnej ochrany. Ak je nejaké číslo, ktoré potrebujete z tejto správy získať, to sú tieto dve čísla. Prvé číslo meria percento globálnej populácie, ktorá je pokrytá minimálne nejakou formou sociálnej, sociálnej ochrany, teda hotovostných platieb. A to je 45%. Že 45% ľudí vo svete, na severe aj juhu, dostáva minimálne nejakú jednu formu eh, platieb zo sociálneho systému. Znamená to však aj to, že 55% ľudí vo svete nemá nič. Takže môžeme sa pozerať na to, či je pohár poloplný alebo poloprázdny. Potom je tu ale samozrejme ešte jeden ďalší indikátor, ktorý sme na úrovni ILO monitorovali mnoho rokov. A to je otázka toho, že nielen, že dostávate nejakú formu sociálnej platby alebo sociálneho príspevku, ale je to aj pokrytie rôznych, for, rôznych foriem, alebo všetci spadáme do rôznych foriem ochrany. A máme rôzne poistenia, sociálne poistenie, zdravotné poistenia, rôzne benefity, ktoré z toho vyplývajú. A z toho len 29% svetovej populácie je pokrytých týmto komplexným systémom sociálnej ochrany. Znamená to, že 5,2 miliardy ľudí vo svete nie je v režime komplexnej sociálnej ochrany. To sú dve dôležité čísla, ktoré si treba pamätať. Teraz, e, ako vyzerá to pokrytie, keď sa pozrieme na jednotlivé regióny? Vidíme, že svetový priemer je 45 populácie, ktorá je pokrytá minimálne jedným typom e, nejakej dávky. Európa a Ázia sú pokryté veľmi dobre, až 90%. V Amerike je veľký rozdiel medzi severom a juhom. Tam je 70 pokrytie populácie minimálne jedným typom dávky. Problém ale nastáva v Ázii, kde je to 37%, ktoré má minimálne jeden typ benefitu a subsaharská Afrika je len 20%, 18% konkrétne. Takže to číslo klesá. Keď si uvedomíte, že potom je tu ešte jeden región, a to je Blízky východ, kde ani nemáme dostupné dáta, takže tam nás naozaj čaká ešte veľa práce. Takto teda vyzerá to rozvrhnutie a tu vlastne vidíte, ako tá alokácia vyzerá v praxi. Dobre, teraz sú ľudia, ktorí hovoria, že nás toho čaká veľa e, spraviť, ale pravda je taká, že tento, ten vývoj alebo napredovanie bolo nerovnomerné. Niektoré krajiny sa zmenili neuveriteľne. Boli to krajiny, kde došlo k explózii e, v schémach sociálnej ochrany. A toto sú rozvojové krajiny, ktoré dokázali dosiahnuť univerzálnu alebo všeobecnú sociálnu ochranu. A na boku je taký malý graf. A vždy sa musím pozastaviť a vysvetliť toto. Ukazuje, aký je e, vývoj v sociálnom pokrytí starobnými dôchodkami v Číne. Vidíte, že Čína počas posledných 4 rokov dosiahla takmer všeobecné pokrytie. To je neuveriteľný vývoj z historickej perspektívy. Takže za posledné 4 roky re- reálne oni e, zaznamenali dramatický nárast e, formou sociálnej ochrany a univerzálneho pokrytia, takmer univerzálneho pokrytia. Všetky tieto ostatné krajiny, ktoré tam máte, to pomerne veľký počet aj afrických krajín, Ghana, Kapverdy a mnohé ďalšie krajiny, tie majú nejaké formy univerzálnych schém. A ukazuje to, že tá univerzalita je v tom systéme pre mnohé krajiny už zavedená. Čo tá, ten, táto správa vysvetľuje je, akým spôsobom funguje e, sociálna ochrana v rôznych oblastiach. Začíname teda deťmi, takže prvý obrázok a potom pokračujeme ďalej e, na mm, osoby na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, znevýhodnené osoby, invalidov, e, starobných dôchodcov alebo tá ľudí, ktorí poberajú starobný dôchodok a tak ďalej. Nebudem to všetko citovať, máte prezentáciu v dispozícii a môžete si to pozrieť, ale vysvetlím vám aspoň tú logiku, takže ako to funguje. Vždy je tam taká prvá sekcia, ktorá opisuje to, koľko percent je pokrytých. Tu napríklad vidíme, že 35 detí vo svete je pokrytých nejakou formou sociálnej ochrany. Následne 35 Znamená to, A prezentácia nie je vytlačená, tak e, nemusí sa ponáhať, kľudne to môžete vysvetliť aj pri tých konkrétnych slajdoch. Takže 35% detí sveta je pokrytých minimálne nejakou, aj, aspoň jednou formou sociálnej ochrany. To sa samozrejme výrazne zlepšuje eh, za posledné roky, ale stále to znamená aj to, že 65% detí nemá nejakú formu sociálnej ochrany. Následne správa predstavuje to, ako sú systémy organizované vo svete. Toto je veľmi dôležité, lebo veľa ľudí nerozumie celkom presne tomu, čo je sociálna ochrana. Ja som pracovala mnoho rokov v UNICEFe a eh, UNICEF robí naozaj veľa hotovostných prevodov pre deti. Neuvedomujú si, že väčšina hotovostných prevodov pre deti je vlastne zradených do systému sociálnej a sociálneho zabezpečenia. To nie je len nejaká náhodná platba. Oni sú zaradené do systému, ktorý, ktorý sa snažíme vnímať celkovo a ktorý sa snaží vlastne spájať tých, ktorí dokážu prispievať do systému s tými, ktorí nemôžu prispievať do systému. A takto vlastne funguje väčšina systémov vo svete, že sú organizované takýmto spôsobom. A podobne fungujú schémy aj pre ostatné oblasti. Potom tu máte taký opis nákladov, čiže koľko to stojí rozvojové krajiny. Um, v prípade detí napríklad sme zistili to, nemám tu okuliare, Veľká časť svetovej populácie e, sú deti, ale pritom len 1,1 HDP na svetovej úrovni je vyčlenených pre sociálnu ochranu detí. Hm, čo znamená? Znamená to, že tu je veľká rezerva v investovaní, alebo teda v objeme prostriedkov, ktoré sú určené pre deti, ktorú treba vyplniť. A potom tu máme sekcie, ktorá opisuje hlavné trendy. A ďalej, čo nás tu čaká tak vo všeobecnosti, je akási taká, e, taký paralelný trend, ktorý prebieha s tým, a vidíme, že je tu naozaj obrovský rozvoj v rozvojových krajinách, čiže sociálna ochrana sa rozvíja masívne, rovnako ako sa zvyšujú aj rôzne dávky, a v mnohých vysokoprímových krajinách vidíme zase úpravy práve kvôli rôznym škrtom, fiskálnej konsolidácii a rozpočtovým, rozpočtovým obmedzeniam. Takže to sú také dva paralelné trendy, ktoré prebiehajú naraz. Čo je ale veľmi dôležité v tejto diskusii a je to, že si musíme pripomínať to, že krátkodobé e, opatrenia by nemali ohroziť vývoj, ktorý sa podaril dosiahnuť za mnohé desaťročia, lebo v konečnom dôsledku tieto, tieto opravné režimy alebo tieto úpravy musia byť len krátkodobé. Lebo vývoj, e, pozitívny vývoj je, si žiada veľmi dlhý, dlhé obdobie a je dôležité, aby sme si uvedomili, uvedomili alebo brali na vedomie, že krátkodobé škrty by nemali mať dlhodobý trend. Poďme na iné oblasti. Ďalšou témou sú napríklad ľudia v, pracov, pracovnom veku, ženy na materskej dovolenke. 41 matiek s novorodenými deťmi. To bol jazyk, ktorý bol dohodnutý a že ho budeme vnímať aj pri schváľovaní SDG. Má nejakú formu sociálnej ochrany. Ďalej je to ochrana pred nezamestnanosťou, to je veľmi nízke. 78% nezamestnaných pracovníkov vo svete nie je pokrytých poistením nezamestnanosti potom sú tu e, napríklad e, poistenie pred e, nemocenské poistenie, invalidné poistenie a vidíme, že len 72% osôb s nejakým zásadným znevýhodením je pokrytých aspoň jednou formou sociálneho poistenia že takto vyzerá ten prehľad celého systému, trendy, ktoré sa medzi krajinami zhodujú. Mnohé krajiny dosiahli univerzálne systémy, ako napríklad Brazília, Čile, Mongolsko, Uruguay. Tie majú už univerzálne pokrytie pre um, platby, alebo teda pre benefity uh, eh, znevýhodnenia, ale iné krajiny napríklad mali krátkodobé škrty kvôli úsporným opatreniam, ku ktorým došlo na krátkodobej báze, ale to je krátkodobé naďalej vidíte nejaký dlhodobý vývoj a rozvoj. Potom tu máte pomerne veľkú sekciu, ktorá sa venuje starobným dôchodkom. Tá je asi taká najväčšia, to je asi tá najlepšia oblasť, keď sa na to pozriete. 68% starších eh, mužov a žien vo svete dostáva aspoň nejaký typ dôchodku. Znamená to, že toto je jazda najviac rozvinutý nástroj sociálnej ochrany vo svete. vidíte, aká je distribúcia. E, väčšina toho všeobecného pokrytia je v Európe a Strednej Ázii. Že Európa a Stredná Ázia to tu má. V Amerikách je to 86% ľudí na severe juhu Ameriky, e, v Ázii a Pacifiku je to 65%, v Afrike to je zhruba 30% populácie, ktorá je pokrytá nejakým typom starobného dôchodku. Nezabúdajme ešte, že na Blízkom východe nie sú dostupné údaje. Takže je to najviac rozvinutá oblasť, čo je veľmi dobré, ale um, je tu stále rozdiel medzi príjmami mužov a žien, teda v dôchodkovom veku, to je niečo, čomu sa musíme venovať. Odkazuje to najmä na ten systém prispievania, lebo muži prispievajú viac a ženy majú aj väčšiu diskontinuitu v tých rokoch aktívneho prispievania do systému, a tie dôchodky sú potom následne oveľa nižšie, na tom musíme pracovať. E, náklady na dôchodky ako priemer dosahujú 69% HDP. Čo vidíme ďalej v trendoch je veľmi e, podobné. Tu vidíme e, široký počet krajín, ktorý má univerzálny dôchodkový systém, ako to funguje. Niektoré krajiny majú všeobecnú Um, paušálny, všeobecný paušálny dôchodok pre všetkých. Iné krajiny majú systém um, vlastne um, paralelného solidárneho systému dôchodkov, kde vlastne ľudia prispievajú s tým, že je tam nejaká minimálny, dô, minimálny dôchodok pre ľudí, ktorí neprispievajú. Ten zoznam je dlhý. Argentina, Bielorusko, Bolívia, Botswana, Kapverdy, Čína, eh, Gruzinsko, Kyrgyzstan, Lesoto, Maladívy a tak ďalej a tak ďalej. A je tam veľmi veľa vlastne potom podrobných informácií, ako to bolo spravené, ako sa to krajinám podarilo ako dlho to trvalo, ako funguje ten politický rozmer, ako to bolo dosiahnuté a tak ďalej. Je to naozaj veľmi také zaujímavé a vzrušujúce, keď sa na to pozráte, alebo vám to umožňuje analyzovať veci podrobnejšie. Máme tu tiež veľmi zaujímavý trend a to je vlastne odvrat alebo odklon od privatizácie dôchodkov. V 90. rokoch sme videli, že väčšinou vlastne to aj podporovala Svetová banka, bol to taký trend privatizácie zosúkromňovania dôchodkov. Um, to sa ale ukázalo, že nefunguje práve pretože počas posledného desaťročia sme videli naozaj veľa rôznych problémov. Ehm, bola tu otvorená kritika voči privatizácii dôchodkových schém a veľa krajín sa od tohoto postupne odkláňa a ich systémy sa stávajú opäť verejnými opäť teda ehm, tento trend vidíme ehm, v Maďarsku napríklad, Bolívii a v ďalších krajinách, ktoré podobný trend zaznamenali. Potom tu máte sekcie, ktoré sa venujú zdravotnej starostlivosti a, a ochrane. Tu vidíme opäť tie rozdiely, ku ktorým dochádza medzi meským a vidieckým prostredím. To je naozaj obrovský rozdiel. Čo sa deje je to, že 56% populácie žijúcej na vidieku vo svete nie je pokrytých akýmkoľvek, akýmkoľvek typom zdravotného poistenia alebo zdravotného krytia a tu je naozaj akútne čo najskôr investovať do takéto schémy Správa sa takisto tiež venuje aj dlhodobej starostlivosti o chorých, keďže globálna populácia starne nielen vo vysokoprímových krajinách, ale aj v rozvojových krajinách a teda len 6 eh, globálnej populácie má prístup eh, k systému všeobecnej dlhodobej eh, zdravotnej starostlivosti. Takže tu nás čaká toho ešte veľa, čo treba spraviť a všetky tieto investície do zdravotnej starostlivosti a iných tém môžu byť aj veľkým zdrojom zamestnanosti pre budúce generácie. Takže to je pozitívny spôsob, ako sa na to treba pozerať, lebo ministri financí to zvyknú alebo vnímať ako náklady. realita je taká, že to je investícia do ľudí a je to aj spôsob zamestna- tvorby zamestnanosti, lebo to, čo potrebujeme momentálne, sa to robí náhodne, cez nejakých rodinných príslušníkov, väčšinou ženy. Je to neplatená práca, ale má tu, máme tu veľký potenciál postupne zamestnávať veľa trénovaných sociálnych pracovníkov, ktorí by sa mohli venovať starším občanom alebo poskytovať starostlivosť o deti. A v zásade aj toto je priestor pre lepšiu integráciu žien do trhu práce. Teraz prejdem k skutočným trendom a tu vidíme veľmi pekný graf, inšpirujúci. Tu je mapa sveta, ukazujúca, ako sa sociálna ochrana rozvíjala za posledných 100 rokov Prvá mapa, takmer biela, na prelome storočí v roku 1900. Len zo pár e, priekopnických krajín v Európe rozvíjalo sociálne zabezpečenie ale dosť výrazne rozvinuté dávky pre deti, množstvo programov e, a ako pr- e, plynuli 10 ročia vidíme, že sa to zintenzívňuje, tie farby tmavnú. A posledný záver e, je potom k nej. Je to dlhodobý proces, e, povinnosť tu majú všetky generácie, aby v roku 2030 a neskôr sme dosiahli farbu veľmi tmavú na celej mape. Trend, ktorý trval 10 ročia naozaj, Je to boj nie nedávny, trvá 10 ročia. Je to boj e, našich starých rodičov, prastarých rodičov za systémy sociálneho zabezpečenia. A tento boj musí dnes pokračovať. Tie krátkodobé e, úpravy e, sa nie sú, nie sú viditeľné. Ťažko vidieť zlepšenia pri krátkodobých zásahoch. Treba vidieť ten dlhodobý obraz Sociálne zabezpečenie musí pokračovať pre občanov. V rámci e, Medzinárodnej organizácie práce máme e, oddelenie, kde e, sa pracuje práve s týmito dva dôležitými nástrojmi, ktoré nabádajú krajiny k napredovaniu. Je to pre nás výzva, ako riešiť tie medzery v pokrytí zabezpečením ak 45% je pokrytých aspoň jedným typom dávky a 55, ktoré sú ne, není pokryté vôbec ničím. Žiadnou e, platbou, žiadnou dávkou. Takže treba viac investovať do sociálnej ochrany a to je otázka zdrojov. E, takisto národných zdrojov. Toto je tiež otázka E, samotných programov, ako vyzerajú. E, máme e, špičku ľadovca, kde obyvateľia sú pokrytí formálnou formou sociálneho zabezpečenia, ale potom tá sieť pre tých chýbajúca pre dolné poschodia, ale ten, čo je dôležité, je ten stred Afrika, kde je menej rozvinutý systém, na úplnej špičke máme štátnych zamestnancov, zamestnancov spoločnosti, sociálne zabezpečenie a veľmi e, chudobní, kde sú len tie záchytné siete. Čo však nemáme, je ten stred. Z rozvojových dôvodov je dôležité zvýšiť a poskytovať udržateľnosť strednej triede. Oni sú predsa motorom rozvoja v mnohých krajinách. Oni si otvárajú podniky. Oni sú tí, ktorí e, spotrebovávajú produkty oni sa postarajú o to, aby krajina fungovala. Ten, ten stred, to chýbajúce spojivko v strede treba rozvinúť, to je dôležité. Inštitúcie čoraz viac e, formalizujú ten, ten, tých v, v neformálnom sektore. Každý pracuje, pracuje však vo veľmi prekérnych podmienkach, rôzne e, nestabilné zmluvy či pracovné miesta. Tieto treba formalizovať a e, postarať sa o prispievanie jeden príklad z Uruguaju. Latinská Amerika je priekopníkom v mnohých ohľadoch v sociálnom zabezpečení. Oni zharmonizovali výber daní so, so sociálnym zabezpečením. Malá, malá dotácia, malá daň, ma, mikropodniky, jeden, dvaja zamestnanci v neformálnom sektore, ak by splatili zjednodušenú daň na jednej stránke papieru, veľmi symbolickú čiastku, tak vláda e, <clears throat> zdravotné poistenie pre týchto pracovníkov do, dotuje, doplňa. Množstvo podnikov sa tým pádom formalizuje a vystúpili z toho tieňa tej neformálnosti. Takže, ako vidíte, je tu množstvo príkladov v tej správe. Toto je taký pekný príklad, ktorý som chcela vyzdvihnúť. Vo všeobecnosti e, treba si uvedomovať, že sú tu mnohé zra- zraniteľné skupiny, ktoré majú prínos z tohto systému pomoci. Sú to skupiny ľudí z AIDS, pristahovalci, ľudia v veľmi krehkých kontextoch. Vo všeobecnosti treba e, riešiť to nedostatočné investovanie do sociálnej ochrany. Tu krajiny E, sú aktívne e, na západe. Vidíte tu sever, oveľa viac, väčšia miera investícií do sociálnej ochrany, množstvo krajín, potom na juhu s veľmi nízkou mierou. Tu sa rozvojová pomoc rozvíja hlavne v krajinách, ktoré sú vo veľmi zložitých, e, zložitej situácii. Vo všeobecnosti my Spolupracujeme s vládami, aby bolo, sa vytvoril systém z pomoci. Krok po kroku potom sa napreduje v rôznych oblastiach. A toto je jedna e, z priesvite, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo e, rôzne e, kroky z v krajinách s obmedzenými rozpočtami, e, výberom daní, možno prostriedky zlepšiť, e, zvýšiť výber e, z príklad napríklad Bolívia, napríklad e, platí univerzálne dávky deťom na základe malej dane uvaľovanej na vývoz medi, takto staňovanie nerastov môže pomáhať veľké, veľmi dobré príklady z Argentíny, Brazílie, Tuniska, e, Uruguaju. Ďalšie zdroje pomoci, ktoré môžu zvýšiť e, kapacitu krajiny vyberať zdroje na sociálnu e, zábezpeku. To je dôležité, pretože inak tu môže stagnovať investovanie do týchto sociálnych otázok, takže dôležité je Snažíme sa v e, Medzinárodnej organizácii práce pomáhať týmto krajinám, aby e, rozhodovali, kde sú medzery v pokrytí a my robíme národné dialógy na základe posudkov. My spolupracujeme so všetkými agentúrami e, OSN v tripartite s odbormi, zamestnávateľmi, ministerstvami. Vidíte ten systém, vidíte, sú medzery potom tu prebieha verejná diskusia a pracujete s vládou, vidíte, ako by sa dalo financovať, aby sa táto, toto krytie rozšírilo. Ako by sa dali využiť ľudské a finančné zdroje. V neposlednej miere potom sa dohodnete na národných stratégiách sociálnej ochrany, kde to potom povedie k zlepšeniu po financovaní a pokrytí v 136 krajinách sme takto pracovali za našu organizáciu. V lajkové lode, ktoré riešime, je určité krajiny a oblasti sú ťažiskové. Toto nie je len otázka agentúr, e, agentúry, je o ide o spoluprácu všetkých. Zostáva nám 12 rokov do roku 2030, aby sociálna ochrana bola e, realitou pre maximum E, krajín na základe rozvojovej agendy OSN. Ďakujem vám za pozornosť, vidíte tu moje kontakty, radi sa s vami spojíme a budeme spolupracovať. Ďakujem vám za dnešnú prítomnosť. Ďakujem za takúto vyčerpávajúcu e, informáciu, prehľad. Ja sama mám veľa otázok a určite vidím i ďalších kolegov, ktorí avizujú e, záujem. Máme tu kópiu o tejto správe, ktorú vám môžeme dist- distribuovať. E, môžete vidieť potom ešte podrobnosti tejto správe, čísla, veľmi zaujímavé čísla, ktoré pošleme poslancom. Môžeme ísť do detailu potom neskôr. Začneme prvou otázkou a to je e, otázka pána Noizera. Ďakujem pekne, pani Otic, za vašu správu e, Ähm, das war natürlich ein ähm, sehr allgemeiner Über Veľmi všeobecný prehľad o vývoji v oblasti sociálnych štandardov, sociálnej ochrany. Naša úloha vo výbore deve by som vám rád, rád, rád ju vysvetlil, vyzdvihol, pretože správa ukazuje, že najväčšie nedostatky sú v krajinách rozvojových, hlavne v Afrike, vy ste e, uviedli veľmi pozitívne príklady z krajín, ako je Botswana alebo e, Cap Verde alebo Tanzánia. Mňa by zaujímalo, do akej miery vaša správa má vplyv na rozvojovú politiku, ktorá prichádza zo strany členských krajín a, a EÚ, ktoré my sa predsa zameriavame pri rozvojovej spolupráci veľmi často na infraštruktúru, na poľnohospodárstvo, na vzdelávanie a zdravotníctvo. V oblasti zdravotníctva práve e, zostávajú ešte medzery. Moja otázka, ako s tou správou a vašimi skúsenostiami e, potom e, komunikujete s Európskou komisiou? Malo by to byť u nás výraznejšie na programe, aby budovanie tých sociálnych systémov v najmenej vyvinutých krajinách eh, prebiehalo silnejšie. To, to je prvá časť mojej otázky. A druhá časť potom, a ako s vašou správou zaobchádzajú tie eh, dotknuté krajiny. Keď krajiny majú napríklad pozitívne posudky, tak veľmi eh, úprimne asi príjmú vašu správu a chcú, budú chcieť ukázať, že medzi, na medzinárodnej scéne, scéne robia e, pokroky. A ako je to s krajinami, kde nevidíme pokrok? Máte možnosť potom e, vyvíjať nejaký vplyv, e, označovať tých, ktorí zaostávajú. Aké skúsenosti máte s krajinami, ktoré veľmi súrne E, by mali vstúpiť do sociálnych systémov, aby ste, aby ste vplývali na to, aby tam boli e, pokroky. Ďakujeme teraz pani Hautala. Ďakujeme za váš e, veľmi podrobný prehľad e, v celosvetovej situácie sociálnej ochrany. E, medzi iným som sa s, e, dobre zamerala na tie jednotlivé mapy, ktoré ste ukazovali E, ten priehľad e, období od 100 rokov dozadu do dnes. V roku 1926 v Helsinkách e, alebo teda zistil som, že v mojom, že v mojom byte z roku 1926 je dosť zabudovaná špeciálny safe alebo priestor bezpečnostný, kde som si ja dala flašu whisky a zakrýval som to obrazom. Dôvod je vraj ten, že v tom roku nebola možnosť zabezpečenia uložiť si niekam veci v Helsinkách. E, mám tu, sú tu zaujímavé veľmi strategické myšlienky v rozvojových politikách, napríklad tá predstava, že viac ľudí by z tej neformálnej e, vidieckej ekonomiky mali prestupovať do tej formálnej a to možno, a to možno podporovať stimulmi k, k sociálnej ochrane. Moja hlavná otázka je tá, že v tých krajinách, kde sú najväčšie medzery, kde sú, ktoré zaostávajú, vidíte tam e, šancu na to, že by si uvedomili, že sociálna ochrana je tiež investíciou do budúcnosti krajiny a do jej ekonomiky a že by sa táto myšlienka mala z našej strany nejak e, podporovať. Ja mám sama zo pár otázok, na základe slov di. Ak sa historicky pozrieme na naše krajiny, často to boli vlastníci firiem či továrni si uvedomili, že ich pracovníci sú chorí, chorlavejú a že do toho začali investovať, do nich investovať rovnako verejné systémy zdravotníctva, uh, uh, vie, uh, uvedomili si, že keď sa, keď sa vo veľkých e, mestách šírili nákazy, zomierali i bohatí ľudia. Ja sa chcem ale spýtať, uviedli ste percenta, 55% ľudí bez e, pokrytia. Toto číslo však e, musí narastať v číslach absolútnych, pretože populácia v tých najchudobnejších krajinách exponenciálne rastie bohatých exponenciálne klesa. Takže vidíte, že tento trend e, vidíme tieto e, vývojové tendencie populácie, že to bude rásť. Vlastne to číslo ľudí nekrytých nejakou formou ochrany. Čo je zaujímavé je to, že krajiny ako Belgicko, Spojené kráľovstvo majú lepšie zabezpečenie než najchudobnejšie krajiny v Afrike samozrejme, ale pracujete i na tom, že ľudí z, mier, z jednoduch, s podobnou mierou E, vývoja alebo chudoby. Ako sa oni medzi sebou e, rozlišujú, prečo, z akého dôvodu tá či ona krajina z, z nejakých dôvodov si počína lepšie ako tie ostatné na rovnakej úrovni. Hovorili ste o Uruguayi. Zdá sa, že e, tí najchudobnejšie krajiny, mnohé z nich sú z Latinskej Ameriky. Za posledný 1 či dva roky veci sa tam zhoršujú pretože množstvo bohatstva e, pramenilo z cien e, komodít, zdrojov prírodných, tie klesajú. Očakávate teda v tejto súvislosti v Latinskej Amerike pokles alebo po, pokrok? A potom mm, otázka e, na záver, taká úvaha. Zamýšľam sa na kolegov, ktorí sú veľmi aktívni v spolupráci s krajinami AKT, Kladiem si otázku, či toto je téma, ktorú by sme mohli diskutovať s našimi partnermi v krajinách AKT. Pýtajú sa na praktickejšie diskusie, nechcú te- teoretické re- uznesenia, chcú hovoriť o týchto veciach a ja som si kladla otázku, či vy ako ILO e, dostávate záujem od poslancov. Keď sa pozrite na našu vlastnú históriu, e, boli to často poslanci, eh, ktorí tlačili na zmenu systémov, na odbory. A my máme spojenie s mnohými parlamentami vo svete, aby oni sa zaujímali a ukázať im, ukázať ľuďom, ako veci možno urobiť, vybrať si teda krajinu s nízkym príjmom a uvázať to ako vzor. Pozrite, toto, toto sa dá urobiť. To by bol veľký eh, krok k tomu, čo na úvod mohlo sa javiť ako nemožný sen ja si pamätám v mojej vlastnej krajine najväčší krok e, k všeobecnému sociálnemu zabezpečeniu. Neprišlo to v bohatých krajoch, ale v roku 1947, keď sme boli maximálne zadlžení, mali sme na kolenách, v tomto bode e, spravilo vlastne Spojené kráľovstvo najväčší krok. Je ilúziou čakať na dobré časy. To nie je najlepší e, model. Možno ešte, ešte je otázka. Enrique, nevidela som ťa, že sa zaujímaš o slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Len chcem signalizovať to, že ma naozaj veľmi zaujala táto prezentácia a samozrejme, že ma to e, inšpiruje prečítať si túto správu, ktorá je mnoho väčšia, mnoho komplexnejšia, ale musím sa priznať, že ma trochu pozitívne prekvapilo, čo sa nachádza v tejto správe z viacerých aspektov. Napríklad by som bol býval povedal, že tá situácia vo svete je o mnoho horšia, najmä čo sa týka sociálnej ochrany. A takisto som videl, že sú oblasti, ktoré sú pomerne široké, aj teritoriálne, aj čo sa týka horizontálne v rámci jednotlivých politík, aj čo sa týka vlastne uplatnenia alebo rozsahu jednotlivých eh, fóriem sociálneho pokrytia vo svete, že je to mierne pozitívnejšie, než som um, očakával vy, alebo teda ty si signalizovala, že tam sú také dve línie, ktoré sa navzájom líšia, ale tá divergencia sa dá vnímať z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Dá sa vnímať z uhla pohľadu originality, tie línie, vlastne oni sa líšia v začiatku, ale tie výsledky navzájom konvergujú. Takže e, tieto dva trendy začali na rôznych miestach, ale končia v tom istom mieste. Mnohí napredujú a v niektorých opatreniach, vrátane nás, e, zase iní ustupujú. Ale v zásade sa tá vlastne konverguje obe dva trendy do jedného bodu. Tá myšlienka je pomerne rozšírená že tá rovnováha sa dosahuje tým race to the bottom. Zdá sa, že tá myšlienka už nie je taká jasná. Tá, tá myšlienka, že, že ten race to the bottom jednoducho už neplatí, lebo ten spodok, ten bottom sa hýbe, sa posúva nahor. Takže e, vidno, že existuje nejaká cesta e, ako keby nadol vo vyspelých krajinách, ale nie je to na úplný spodok, lebo ten spodok sa vlastne medzičasom dosť výrazne dvihol. Takže je tam časť diskusie, e, ktorá hovorí o tom, že čo všetko sa dnes dá považovať za sociálny dumping, tá, tá, tá myšlienka začína byť oveľa komplexnejšia. Nemyslím si, že to naďalej je pravda, ale tá de- ani to je, že to je pravda, že sa deje sociálny dumping, ale pravda je taká, že ten systém je oveľa komplexnejší, lebo oveľa viac časti sveta má svoje sociálne zabezpečenia, chráni svoje deti, e, zabezpečujú školskú dochádzku, e, starajú sa o zdravie a tak ďalej. Takže vidíme, že sa postupne aj v týchto krajinách budujú podmienky, e, ktoré spôsobujú, že je menšia disparita medzi tým, čo sa nachádza vo vyspelom svete a v rozvojových krajinách. Zároveň však tá druhá strana mince je, že rozvojové, rozvinuté krajiny kam patríme aj mnohí z nás, tak práve v týchto krajinách sa naše vlastné systémy pomaly zhoršujú. Kazia sa, zhoršujú sa z rôznych dôvodov. Z, rôz, z dôvodu rôznych úsporných opatrení, škrtov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže postupne dochádza k ich zhoršovaniu a to aj preto, lebo súčasný svet pracovného trhu generuje dynamiky, ktoré ho prirodzene kazia. Napríklad hovorím o dôchodkoch, prípad Španielska. Um, to je asi krajina, ktorú samozrejme najlepšie poznám. Takže prípad Španielska je taký, že práca na čiastočný úvezok alebo práca na krátkodobé pracovné zmluvy e, s nízkou formou ochrany, e, s, nízkym, e, s nízkou úrovňou príspevkov do sociálneho systému, že takáto práca je stále viac rozšírená. A zistujeme, že tie generácie, ktoré majú teraz už 30-40 rokov, e, že tá generácia síce pracuje, ale neprispieva do systému. Jednoducho e, neprispieva, respektíve prispieva z veľmi nízkej mzdy, e, veľmi nízkej hrubej mzdy, takže dochádza vlastne k nedostatočnému nasycovaniu tohoto systému. V iných krajinách sa vlastne ich rovesnice budú nachádzať v úplne inej realite za 15-20 rokov. Takže neviem, že či z tohto pohľadu rozvojových krajín je možné očakávať e, nejaký výraznejší príspevok k práci ILO. V každom prípade, ale by som povedal ešte také dve stručné poznámky. E, môj dojem je taký, že sme napredovali viac v oblasti dôchodkov než v oblasti zdravotnej ochrany a starostlivosti. To je to, čo som si vzal z tej prezentácie, aspoň takto chápem teda, že systém šírenia alebo zabezpečovania starobných dôchodkov je účinnejší než systém zdravotného poistenia. Tam vidíme, že stále dochádza k veľkým rozdielom, najmä čo sa týka toho rozdielu medzi vidieckou a mestskou populáciou. Tam to je veľmi rozdielne. A potom je to otázka všeobecnej ochrany e, sociálnych e, dávok, e, školstva, rovnosti, nezávislosti, rodovej rovnosti. Na záver by som ešte povedal jeden komentár na Margo niečoho, čo povedala predsednička, teda Linda. Hovorila o našich krajinách. A položila takú otázku, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá, a síce prečo krajiny, ktoré majú rovnaký stupeň rozvoja, alebo sú na rovnakom stupni rozvoja, majú úroveň sociálnej ochrany výrazne odlišnú. A tu budem obhajovať ideologickú a politickú pozíciu skupiny, do ktorej patrím, hovoriac, že to sú práve tieto politiky, ktoré robia ten rozdiel. A síce tá myšlienka, ktorú chceme my e, odkomunikovať, alebo ktorú my chceme presazovať, je, že nie je alternatíva. Musíme chrániť ľudí. Nemôžeme sa tváriť, že všetko zabezpečí trh, že svet sa vyvinú prirodzeno, že to ne, nemôžeme do toho nejako zasahovať. Tá myšlienka jednoducho neplatí, neobstojí, práve v tomto kontexte. A opäť sa vraciam do krajiny, ktorú poznám najlepšie. A videli sme, že s ekonomickým rastom, ktorý sme zaznamenali v rôznych historických obdobiach, tie formy a programy sociálnej ochrany, školstva, univerzalizácie, e, zdravotníctva, tvorby, e, politik podpory, politik rovnosti a iných politik, e, videli sme, že tie viedli k veľmi rozdielným výsledkom. A to teda vedie k otázke, či inštitúcie ako napríklad naša nemajú viac bojovať za to, aby sme propagovali verejné politiky, ktoré budú reálne, bez ohľadu na to, aké budú, ale aby v ekvivalentných situáciách rozvojového stupňa alebo v ekvivalentných pozíciách ekonomického vývoja zabezpečili aj ekvivalentné zabezpečenie pre občanov. Takže posledná otázka od Shal Gavans. Ďakujem trošku so sklzom, sa chcem odspravedlniť za moje meškanie. Kratučko k tejto problematike. Je nás dosť takých tu v parlamente, ktorí uvažujeme o tom, ako mať prístup k e, sociálnej ochrane vo všetkých krajinách. Je to otázka politickej vôle. Malavy má systém sociálnej ochrany, a pritom e, vlastne nemajú vôbec prostriedky. Nemajú čo jesť takmer. Ľudia majú systém solidarity, ktorý e, je široko zdieľaný v celej krajiny. V Spojených štátoch, kde e, nechýbajú prostriedky a financie, ale je tam univerzálne e, nedostatok krytia. Obama zavedol systém, ktorý, až on bol ten, ktorý poskytol sociálnu ochranu širšiu. Takže sú systémy v veľmi bohatých krajinách, ktoré nie sú dokonalé, a sú systémy vo veľmi chudobných, je to tiež nie je dokonalé, ale môže to fungovať v oboch krajinách. Je to naozaj otázka, či politici chcú. Potom je otázka, aké sú prekážky prístupu k sociálnej ochrane. Keď vy hovoríte e, o e, hovoríte s niekými predstaviteľmi, e, hovoria o, o, o, o, keď hovoríte s Číňanmi, hovoria o prístupe na svetové trhy. Ak hovoríte s Nemcami, Holandiami, Francúzmi, hovoria, že sa nedá nájsť viac zdrojov iba tak, že sa zvýšia výdavky a to by malo za následok zníženie našej, údajne našej úrovne konkurencieschopnosti. Takže treba e, uvažovať o e, riešení, ktoré by, ktoré by mohlo e, znamenať, že zvýšenie v krajine, o zvýšeniach krajiny, kde to už existuje a neistota v krajinách, kde nie sú systémy, aby sa tieto dve neutralizovali kto je súčasťou EÚ a G20, e, prečo EÚ nepreberie tú iniciatívu, aby sa toto stalo programom? Pred rokom som písal e, e, list Madame Merkel, keď bola predsedníčkou G20, dostal som v tejto veci o dva mesiace odpoveď, že je neskoro, aby táto téma bola na programe. Treba brať tú situáciu vážnejšie. Tá situácia je napnutá naše spoločnosti e, e, e, explodujú, pretože nedokážeme zohľadniť globalizáciu a nevieme nájsť riešenia. Je to otázka politickej vôly. Nemôžeme hovoriť, že to je neurobiteľné. Treba povedať, že máme zodpovednosť a treba urobiť určitý sociálny davos. Všetky otázky, ktoré tu riešime, sú tiež otázkami, ktoré sa diskutujú v Davose s jediným rozdielom, že tí, ktorí sú iniciátormi týchto diskusí, urobili všetko za, preto za posledné roky, aby sa nedospelo k riešeniu, o ktorom som práve hovoril. Treba podľa mňa politickú o, o, odvahu, ale treba sa to skúšať. Okay, I'm gonna, I'm gonna let, um, because... Keďže sme mali množstvo otázok, tak teraz uh, dovolím pani Izabel Ortiz zodpovedať otázky a potom a komisia sa ešte chce vyjadriť, tak dobre, tak ale najprv by sme nechali odpovedať pani Ortiz, aby si nezabudla na otázky a potom uh, vám dáme slovo na niekoľko minút. Ďakujem veľmi pekne. Boli to veľmi zaujímavé otázky do jedného, takže naozaj oceňujem tieto otázky. Dúfam, že na ne dobre odpoviem. Dobre, začnem. A pokiaľ ide o dopyt, máme dopyt, ako bolo spomenuté, tak praz, pracovali sme v 136, 136 krajinách, máme dopyt doslova od všetkých krajín, pretože musíte zobrať do úvahy, že ten dopyt, e, do tej miery tam sú režimy, ale takisto ich treba zlepšovať. Niekedy sú tu otázky e, toho nastavenia, financovania ľudských zdrojov, a čiže máme dopyt, ktorý sa dosť ťažko zvláda. Potom tu bola otázka, či dostávame podporu od Európskej komisie. Jürgen Homan je e, tu príslušný zástupca, ktorý možno lepšie odpovie na túto otázku, ale doteraz sme podporu od Európskej komisie nedostali, teda za uplynulé obdobie. Dobre. Veľa otázok politiky, e, na tom záleží. A vysvetlili sme tie príklady, e, zdôraznili sme dobré príklady, čiže e, to je to, ako OSN funguje. Nezdôrazňujú sa tie negatívne, ale tie, ktoré treba nasledovať. A je tu množstvo príkladov z Latinskej Ameriky za posledné 10 ročí, ale je aj množstvo z Afriky a z Ázie. Trend bol zvyšovať pokrytie bez ohľadu na obyvateľstvo, pretože e, je tu taká explózia týchto systémov a v rozvojových krajinách e, je väčšie, väčší počet obyvateľstva, čiže trend je rozširovať e, pokrytie. Čiže toto je dôležité, toto treba zobrať do úvahy, že celkový trend je kontinuita, rozširovanie, zvyšovanie a všetci sa o toto usilujeme. Ako to robíme, ako sa o to usilujeme? Vo všeobecnosti, ako viacerí vás ste povedali, je to otázka politickej vôle. Preto sa prikláňame k zahájeniu národného dialogu, čiže snažíme sa to nepolitizovať. No a vidno tam, aké sú tie e, medzery pokrytia a hlavné body, ktoré treba riešiť. A snažíme sa zabezpečiť, aby všetky, e, všetci relevantné, všetky relevantné strany, ministri financí, e, zamestnávateľia a tak ďalej, aby všetci boli prítomní, aby sa zapojili do dialogu. Vo všeobecnosti sú tu tri argumenty, všetky ste spomenuli. Argument rastu a produktivity. Určite, ak ľudia sú chorí, tak alebo majú chorých e, príslušníkov rodiny, tak nemôžu pracovať, tak je tu otázka ľudského rozvoja a sociálneho rozvoja. To je evidentné, pretože e, je tam e, zabezpečená lepšia výživa detí, môžu chodiť do školy. Ale je tu veľmi dôležitý argument, politický argument, a to je čosi, čo naberalo na dôležitosti počas uplynulom desaťročí. Chudoba je neudržateľná a spôsobuje množstvo politických e, tenzí a terorizmus. A ak ich nevyriešime, neposkytneme obyvateľstvu udržateľnú sociálnu ochranu, tak e, sa to bude zvyšovať. Toto je potrebné, čiže opakuje sa, že toto sa stále opakuje. Bola som v Tunisku nedávno. Vláda ma žiadala, prosím, pomôžte nám bojovať proti IMF. Bol tu program, ktorý bol príliš e, e, tvrdý a bolo tam veľa škrtov e, v oblasti sociálnej ochrane. Toto je krajina, kde sa zvyšuje terorizmus. Čiže toto je správna cesta. Musíme pomôcť týmto krajinám buď tým, že zabezpečíme, že IMF môže povedať, že je to politické a že to nie je ich mandát. Pozerajú sa len na fiškálne zdroje, ale i, personál IMF sú tiež ľudia, musíme s nimi viesť dialog, a, e, aby sa stretli s ministriami financií, a aby pochopili, že tieto témy sú dôležité. A preto tieto národné dialógy sú otvorené nedejú sa za zatvorenými dverami. Sú to otvorené dialógy medzi zamestnávateľmi, e, odbormi, e, mimovládnymi organizáciami. Toto sa deje a vytvorí sa politická vôľa. Toto je veľmi, veľmi dôležité. A ako som spomenula, máme žiadosti od väčšiny e, krajín. Čiže naozaj by som ocenila vašu podporu aby sme sa posunuli dopredu. Potom množstvo otázok sa týkalo takých detajlov. Veľký rozdiel medzi krajinami s vysokým príjmom a rozvojovými krajinami je úroveň benefitov. Hovoríme tu o pokrytí, ale nie je to isté pokryť to 50 centov denne. Takže to je rozdiel medzi krajinami e, s vysokým príjmom a s rozvojovými krajinami. Čiže problém je pokrytie, ale problém je aj úroveň tých benefitov. Tam to treba vyriešiť. Ďalší príklad veľmi, sú tu veľmi úspešné prípady. Namibia v roku 2015, ten istý problém s IMF. IMF e, s požehnaním Európskej únie sa tam vyberie a povedia, sú tu e, fiskálne problémy, čiže je tu e, krajina, e, teda bolo, bolo veľmi ťažké zabezpečiť rast, čiže urobili vlastne stanovili univerzálny dôchodok ako právo pre všetkých eh, ľudí, ktorí dovršia vek 65 rokov, ale potom v roku 2015 tento dôchodok bol 35 dolárov mesačne, čo je približne dolár na deň. No a IMF na jednom z týchto zasadnutí rozhodne, že sú tu potrebné fiskálne úpravy, tak prečo neznižiť eh, ten dôchodok? viedla sa veľká debata, no a nakoniec, e, čo vláda urobila po tejto zlhavej diskusii, tak vlastne ten dôchodok zvýšila, čiže je to 72 dolárov na mesiac. Vidíte, že to funguje, niekedy e, sa to dá, ale treba vlastne zabezpečiť túto verejnú diskusiu. Je dôležité tam byť, podporiť krajiny argumentmi, ktoré ste vlastne vy vyjadrili, nie len jednoducho vychádzať z toho, že to môžu urobiť vlády. Vlády e, Eh, majú veľmi veľa eh, rôznych eh, problémov. Je tu voda, zdravotníctvo, doprava, nehovoria o obrane často. Takže je tam veľmi veľa vlastne konkurujúcich problémov, čiže je dôležité, že budeme zdôrazňovať potrebu sociálnej ochrany a iných sociálnych problémov, pretože inak, kedy sa z toho stane posledná priorita, zniží sa to jednoducho. Ďakujem. Thank, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi depresívne, že ešte stále máme tieto programy IMF, ktoré škrtajú sociálnu ochranu. Včera sme o tom diskutovali. Musíme to eh, vyriešiť. Vieme, aké problémy to spôsobuje. A teraz počujeme o Tunisku, to je krajina, ktorú sa snažíme podporovať eh, vo všetkých rovinách. Takže teraz dám slovo komisii DG DEVCO a DG Employment. Tak sa pýtam, či prebieha diskusia v rámci komisia o koherentnosti politík. Takže hovoríte o rozvojových programoch, ale otázka je koherentnosť s tým, čo sa deje v IMF. Všetci sme členovia tejto organizácie Takže nie je dobrá politika dať jednou rukou a zobrať druhou. Takže nech sa páči, slovo má pán Homan. Som Jürgen Holmar, som zástupca z DigiDevco, pracujem tam eh, v P3, to je migrácia a zamestnanosť. Už ste počuli, že sociálna ochrana, za ktorú som ja zodpovedný, zmizla z názvu eh, nášho oddelenia čiže už tam e, nespadá sociálna ochrana. Ide už len o migráciu, zaoberáme sa migráciou a zamestnanosťou. Ale to je len tak informácia na okraj. Poprvé sa chcem poďakovať e, ILO veľmi pekne za to, že pripravila túto správu. Je to obrovské úsilie, ktoré ste vynaložili za uplynulé roky. A očakával by som to pravidel, očakáva sa to pravidelne od organizácií že potrebujeme nové údaje, validované údaje a poskytli ste nám obrovské množstvo údajov, ktoré môžeme e, využiť. Tie hlavné body alebo tie hlavné údaje, ktoré ste tu e, veľmi jasne označili, 55 nepokrytého obyvateľstva a 70 tých, ktoré nie sú e, postačujúco pokrytí alebo kompletne pokrytí ale musím povedať, že v tejto správe vnímame aj určité e, slabé stránky, teda v spôsobe, ako funguje ILO, ale vidíme to aj na údajoch, pretože to sú údaje e, pre všetky vlády, čiže to sú správy vlád, teda dá údaje, ktoré uvádza e, vláda. A čas, niekedy sa to kombinuje s údajmi z prieskumov takže je potrebné e, zlepšiť efektívnosť pokrytia, ale predovšetkým v oblastiach, e, kde je tých 70%, keď sa pozrieme na správu, ak sme to správne pochopili, to je len právne pokrytie týkajúce sa dohovoru 102. Sú tam e, rozličné benefity sociálnej ochrany, ochrany a vlastne nechcem zachádzať do podrobností, pretože vo všeobecnosti sme s tou správou mimoriadne spokojení. Teraz e, k otázke, ktorá zaznela e, k role výboru. Čo s tým robí komisia? Čo robí komisia a EÚ s vysokým dopytom? Ako sa k tomu staviame? A ako Európska únia ako sa e, postavila e, k mainstreamovej sociálnej ochrane. Takže prebieha e, diskusia, tá diskusia na vysokej úrovni medzi komisiou a ILO neprebieha. Máme pracovné vzťahy, ale vzťah, teda vplyv tejto správy na rozhodovanie, na rozhodovací proces v komisii by sa dal zlepšiť ešte. Ale aby som zodpovedal túto otázku, máme ešte ďalšiu správu o globálnom hodnotení, eh, pokiaľ je o externé opatrenia. Je tu Digi Employment, Digi Devco a toto je dostupné týždeň. Odprezentujeme to zajtra. Všetkým sme vám zaslali túto správu. Vyzvali sme vás alebo vašich kolegov a je zaujímavé sa, na to, sa si to preštudovať, pretože toto hodnotenie, ktoré pokrýva krajiny IPA, DCI a EDF, tak sa tu jasne uvádza, že investície Komisie do sociálnej ochrany sú mimoriadne marginálne. Je to pod 1% celkového rozpočtu. A tu sa uvádza, že sme dosiahli eh, výsledky v partnerských krajinách, kde eh, eh, sme podporovali sociálnu ochranu. Takisto sa tam uvádza, že pokrytie podpory Európskej únie je viacej do sociálnej pomoci a menej do sociálneho poistenia, tak ako to poznáme tu v Európe. Čiže je to v súlade s prístupom Európskej komisie podporiť tie najzraniteľnejšie skupiny. To môžeme povedať. Posledné, čo k tomu poviem, a naozaj by som vyzval tých z vás, ktorých to zaujíma, aby ste sa na tú správu pozreli. Takže uvádza sa tu, že eh, podpora rozpočtu a tento prístup je veľmi relevantný, pretože ide o politický dialog, ktorý je potrebný No a ako sme vyrozumeli z diskusie, tak politická bola je tá najdôležitejšia. Čiže v tejto súvislosti sme sa pokusili za minulý rok a robíme to aj tento rok podporovať z tematického hľadiska globálny program sociálnej ochrany. Nebolo rozhodnuté, že to bude súčasť vlaňajšieho výročného akčného programu. Dúfame, že tento rok sa tak stane. Navrhujeme niečo iné v súvislosti s, s podporou rozpočtu podporovať sociálnu ochranu, ale pozrieť sa aj na humanitárnu pomoc a pozrieť sa na to, ako sa sociálna ochrana môže aplikovať v oblasti humanitárnej pomoci, aby sa docielilo dlhodobé udržateľné financovanie a manažment a implementácia sociálnej ochrany. Pozriem sa, či ešte musím povedať niečo nevyhnutné ešte posledná vec. To navyšovanie nie je zadarmo, ale je to veľmi efektívne. Teda čísla, ktoré máme z UNICEF a FAO a z štúdia o Afrike je pokryť o 20% viac. To je 1,1% HDP. To je to, čo hovorila, o čom hovorila Izabel pre benefity pre deti. Ďakujem. Takže ešte tu budeme mať e, kolegov, e, ich sa môžeme o tom spýtať, ale diskutujeme o um, podpore rozpočtu. Izabel, chceli ste ešte vy niečo doplniť? To nie sú len uh, vládne, teda údaje vlád. Áno, je pravda, že ide o zvýšenie sociálneho poistenia, sociálnej bezpeč- sociálneho zabezpečenia, ale to zahrňa aj údaje eh, z prieskumov eh, Svetovej banky UNICEFu o domácnostiach a sú tu aj ďalšie údaje, ktoré sú dostupné a v regiónoch, eh, rozvojových bankách a tak ďalej. Chcem sa poďakovať Európskej únii, pretože chcem povedať, že žiadne priame financovanie, ale je to intelektuálny input. Sme v úzkom kontakte s Európskou komisiou a snažíme sa e, docieliť politickú koherentnosť v rozvojových krajinách. Dobre. Dovolte mi poďakovať Isabel Ortiz e, za veľmi komplexný prehľad do situácie. Je to naozaj veľmi zaujímavá téma, o ktorej by sme mali určite hovoriť viac aj s našimi partnermi v AKT e, v rámci našich vzťahov a takisto o tom budeme hovoriť aj s komisárom a generálnym riaditeľom. Tí ešte prídu dnes do poludnia. Ďakujem pekne. Mám aj kopiu tejto prezentácie a určite to budem aj vo svojej kancelárii. Ak si to chcete požičať, je to veľmi objemné, no a samozrejme pošleme vám aj tú prezentáciu, lebo tá je určite veľmi užitočná. Kolegovia, komisár príde za 10 minút, takže potrebujeme, aby sme veľmi rýchlo prešli cez bod číslo 17 a 18. Tie prejdeme spoločne. Je to jednak dohoda o partnerstve e, v Rybolove e, s Komorským zväzom. Našim spravodajcom je Norbert ty hovoríš, že máme odmietnúť túto dohodu a vysvetli nám možno aj prečo. Sorry, no, but I said we, move on now to item 17, 18, Comoros, yeah. Norbert, prechádzame na bod 18 teraz, a takže... Move to you, you are the rapport. We take 17, 18 together. Ja, liebe kolegy... Takže ide o zrušenie eh, dohody o rybolove s Morským zväzom. Ilegálne, nenahlásené a neregulova- eh, teda neregulovaný rybolov je označovaný za ekologický, hospodársky a sociálny problém, teda toto bolo takto identifikované. Táto forma rybolovu spôsobuje veľkú hrozbu pre e, morské ekosystémy a má za následok, e, že zodpovední e, rybári sú znevýhodňovaní nespravodlivým spôsobom a je narušený trh. Boj proti tomuto ilegálnemu, nekontrolovanému rybolovu je centrálnym prostriedkom, pokiaľ ide o udržateľné riadenie globálnych činností. Viacero rozvojových krajín je dotknutých e, týmto druhom rybolovu, disponujú obmedzenými kapacitami pre kontrolu a e, dohľad nad svojimi vodami, čiže e, sa stanú spravidla cieľom rybárov, ktorí vykonávajú takýto ilegálny, nekontrolovaný rybolov. Celý rad medzinárodných nástrojov vytvára základ pre boj proti tejto forme rybolovu a myslím si, že Európska únia je povinná urobiť všetko, čo je v jej silách, aby v boji proti tejto forme rybolovu aktívne pôsobila. My ako Európsky parlament sme v mnohých uzneseniach zdôrazňovali, že e, chceme príjmať ďalšie opatrenia na boj proti e, tejto forme rybolovu. A na tomto pozadí Európska únia vydala nariadenie, ktorá upravuje zaobchádzanie s nekopa- nekooperujúcimi štátmi a tam patrí aj vlastne dialog. Som spokojný s odôvodnením komisie pre uplatnenie e, konania pre nespolupracujúce e, tretie štáty e, v súlade s týmto nariadením rybolové. Toto sa týka prvýkrát Komorského zväzu Napriek tomu si myslím, že by sme sa mali vysloviť za to, aby sme e, e, e, viedli s nimi aj neustály dialog, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie rybolovu v týchto krajinách. Takže ja sa vyslovujem za nové nasmerovanie podpory, ktorá by krajinu v rámci ďalších finančných nástrojov únie, toto by krajina dostávala, aby súčasný stav nebol E, nevýhodný pre obyvateľstvo. Ďakujem. Okay, so... Dobre, ďakujem pekne. Máme niekoho, kto by sa k tomuto chcel vyjadriť? K tejto téme. Pán Schaffhauser, nech sa páči. Len stručne. Prepačte, že som tu nebol. Bohužiaľ, zabránilo mi v tom čosi. Je dobré, že eh, <clears throat> odsudzujeme túto zmluvu, ale prost, problém sú prostriedky, a to zdôraznil kolega. To je naozaj téma, ktorá tu zaznela už aj od kolegu. Komorský zväz nemá eh, prostriedky alebo kapacity na to, aby dokázal monitorovať rybolov vo svojich vodách. Takže sa chcem spýtať, či by sme nemohli možno vytvoriť nejaký výbor, podobne ako je napríklad Komisia pre Indický oceán. naše, sú sankcie naozaj riešením? Nemali by sme pomôcť týmto krajinám? Nemali by sme im v podstate pomáhať pri implementácii tejto legislatívy, aby sme hľadali spôsob, ako budeme veci lepšie regulovať? Takže zabezpečíme to, že aj moria alebo pobrežné vody aj pobrežie budú účinne monitorované. Takto napríklad máme situáciu v Mauritánii, Zoberte si krajinu ako Francúzsko, ktoré má e, najväčšie e, množstvo pobrežných vôd vo svojej kontrole. A oni to nedokážu účinne zabezpečiť, tak si predstavte, že keď to nevie Francúzsko, ako to majú zabezpečiť komory. Um, takže to je naozaj e, úprimná otázka. A rozhodne nemôžeme len odmietnúť túto dohodu bez toho, aby sme im poskytli nejaký spôsob, ako to majú riešiť Dobre, niekto sa nehlási, dávam slovo Európskej komisie. Katrin Šapo z DG Mare, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajcovi. Rozhodnutie odmietnúť ehm, dohodu o partnerstve je rozhodnutie, ktoré nám vlastne vyplýva z toho, že e, nedochádza k plneniu e, nariadenia e, o ochrane morí a rybolovu a my jednoducho sme nútení takúto dohodu odmietnúť, keďže nám to vyplýva z iného legislatívneho záväzku. A dovolte mi len pripomenúť vám, že identifikovanie krajín takýmto spôsobom nie je robené nejak brutálne. Vždy prebiehajú konzultácie. Boli tu dlhé konzultácie ešte v roku 2015 začala procedúra e, identifikácie, tá po nej nasledoval e, formálny dialog, kde sme sa snažili viesť e, komorský zväz k tomu, aby urobili nevyhnutné zmeny, aby dokázali reálne plniť tieto záväzky. Ich legislatívny záväzok nejako neplní tento aspekt a dokonca neochádza ani k tomu, že by eh, štát, Komorský zväz nejakým spôsobom kontroloval v lode, ktoré vlastne plávajú pod vlajkou Komorského zväzu. A to je vlastne tiež ďalšia forma neplnenia týchto pravidel. To sú práve tie lode, ktoré sú eh, zodpovedné za nelegálny rybolov nielen v pobrežných vodách Komorského zväzu, ale všade vo svete. Napríklad vo východnom Atlantiku. Ehm, tak sa deje pomerne často. A na základe tohoto správania boli vlastne e, komory vyzvané, aby tú situáciu riešili, aby e, prijali nápravné opatrenia. A práve kvôli ich neschopnosti konať a neochote konať bola táto krajina identifikovaná ako krajina, ktorá neplní e, tieto záväzky. Neznamená to, že končíme spoluprácu s komorami, e, vstupujeme do inej fázy dialógu, snažíme sa teraz zabezpečiť to, aby e, sa krajina zmenila, aby, aby sa, um, aby sa uh, spamätali a začali plniť svoje dohody. Ten pôvodný dohovor mal umožniť vlastne európskym flotilám loviť v, vo vodách Komorského zväzu. Ale keďže otázka udržateľného uh, rybolovu v týchto vodách nie je zabezpečená, nezdá sa byť právne alebo právne odôvodnené ani uh, morálne správne, aby sme našim loďam dovolili tam loviť. Takže z tohoto dôvodu vlastne e, existuje toto ustanovenie, e, ktoré nás nutí vypovedať dohodu. Majúme 6-mesačnú lehotu od oznámenia e, vypovedania, takže ak vláda Komorského zväzu upraví svoju legislatívu a začne konať, tak v takom prípade je tu aj možnosť, že nebudeme nutení takýmto spôsobom konať a môžeme, sa, môžeme to vlastne odvolať, respektíve môžeme, sa, môžeme to stiahnuť, tento návrh. náš obchod, obchod na výmene len 600 tisíc eur ročne. To bol vlastne taký, taká rozpočtová pomoc eh, pre Komorský zväz, aby dokázali účinnejšie plniť svoje kontrolné povinnosti. Takže túto e, pozíciu sme si zaznamenali do našej správy a, takisto e, vítame podporu pre odstúpenie. Ešte snad na záver e, vôbec v podstate nemáme možnosť legislatívne inak konať postaviť sa voči situácii s Komorským zväzom, tak to nás to zavezuje vypovedať túto zmluvu Konzultovalo sa dlho, ale nedala sa rozpoznať nejaká, e, nejaké riešenie. Dôležité je zostať s krajinou v dialogu, aby sa tá situácia všeobecne mohla zlepšiť. Takže chápem to tak, že v období to je od notifikácie počas 6 mesiacov je priestor pre dialog. Um, takže e, na základe toho, čo hovorí komisia, môžeme potom aj ďalej pokračovať. Ďakujem pekne. Termín pre predkladanie je útorok 12 hodín na obed a hlasovanie prebehne 20. februára. Prejdeme teraz na bod 19. Podovolte mi pozvať pána komisára do sály. Okay, colleagues, we now move on. We've got two items now. Dobre, vážení kolegovia, poďme ďalej. Máme tu dva body, ktoré sú tiež dôležité. A prvý bod je mimoriadne dôležitý. A je to aj jedna z kľúčových častí našej práce, ktorá nás čaká ešte do volieb v roku 2019 a to má byť práve rokovanie o, o situácii po dohode z Kotonu po roku 2020. Urobili sme k tomuto aj správu. Robert Neuser bol našim spravodajcom k tejto otázke. No a v decembri minulého roka komisia schválila svoje odporúčanie pre rozhodnutie rady eh, o otvorení rokovaní že pán komisár, šťastný nový rok, keďže sa prvýkrát vidíme na našom výbore. Zdá sa, že je už od dovolenky alebo od prázdnin veľmi ďaleko. Eh, ale vidíme sa po prvýkrát v tomto roku, takže vítame vás tu a radi si od vás vypočujeme, ako sa plánujete pohnúť ďalej alebo kam budeme smerovať po eh, dohode s Kotonou. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. A naozaj eh, dobrý nový rok vám všetkým. Šťastný nový rok, vážení kolegovia a priatelia. V decembri komisia schválila odporúčanie a zároveň aj Eh, rokovacie usmernenia pre rozhodnutie Rady ohľadom partnerstva Európskej únie s krajinami AKT po roku 2020. Toto je naozaj veľmi dôležitý milník v definovaní budúcnosti toho, čo sa stalo najväčším, najkomplexnejším a najtrvajúcejším geografickým partnerstvom vo svete. Spolu zastupujeme a pokrývame viac ako 100 krajín, 1,5 miliardy ľudí. máme väčšinu v OSN a v stále viac a viac prepojenom a nepredvydateľnom svete, v ktorom žijeme, tak tento vzťah je stále viac a viac dôležitý. Teraz je čas na to, aby sme transformovali naše dlhodobé partnerstva do strategickejšej platformy, pre e, vysporiadanie sa s výzvami a príležitostiami, ktorým čelíme spoločne. Podobne ako hovoril aj e, hovorili aj poslanci tohoto parlamentu, tak ja chcem zachovať unikátnu hodnotu tohoto vzťahu, ale chcem zabezpečiť, že bude účinnejšie, efektívnejšie pre dnešok aj pre budúcnosť. Veľmi si vážim váš aktívny e, zápal a podporu pri dosahovaní týchto cieľov, najmä prostredníctvom správy pána poslanca Noizera a som naozaj veľmi rád, že tu môžeme byť dnes spolu, že som tu medzi vami, aby som dostal svojmu záväzku, že vás budem plne informovať a zapájať do celého tohoto procesu. Naše odporúčanie je výsledkom komplexnej konzultácie, ktorá e, zobrala na vedomie komentáre a obavy všetkých zapojených strán na všetkých úrovniach. Tak z našich európskych krajín, ako aj z krajín AKT mal, mám, mám možnosť, mal som možnosť predstaviť naše návrhy spoločnému parlamentárnemu zhromaždeniu EU AKT na Haiti minulý december a takisto aj Rade pre e, medzárodné záležitosti v pondelok spolu s vysokou spolnomocnenkyňou. Členské štáty sa zhodli, že to je naozaj veľmi dobrý základ pre e, rokovanie, najmä keď si zoberieme do úvahy našu dobrú spoluprácu k dnešnému dňu, Pevne verím, že aj vy e, zistíte, že naše návrhy veľmi dobre reflektujú návrhy a postoje, ktoré zastávajú tento výbor. Som presvedčený, že sme predložili ambiciózny návrh, ktorý e, predkladá cestu pre modernejšie, politickejšie a cieľenejšie partnerstvo. Veľmi podobné tej širokej rámcovej dohode alebo tým širokým rámcovým dohodám, ktoré máme s inými krajinami a regiónmi vo svete. Prostredníctvom týchto návrhov chceme lepšie reflektovať dnešnú realitu. A, a takýmto spôsobom chceme byť zodpovednejší a globálnejší hráči pre budúcnosť. Z okolností najsilnejší globálny hráč pri tvorbe rozvoje politiky. Tak ako sa je zadefinované aj v novej globálnej stratégii a v Európskom koncenzu, koncenze o, rozho- o rozvoji. Podobne ako vy, aj my súhlasíme s tým, že cieľa udržateľného rozvoja musia byť v jadre našej novej dohody. A toto nové partnerstvo je konkrétnym príkladom nášho úmyslu zostať v popredí implementácie agendy do roku 2030. Spoločne vieme, že s našimi partnermi z AKT dokážeme urobiť aj reálny krok vpred pri plnení týchto globálnych ambícií, keď sa naše záujmy spájajú, keď konvergujú, ako sa ukázalo aj počas eh, parížských klimatických rozhovorov. Na to, aby sa to ale stalo, potrebujeme posilniť a prehlbiť politický dialog vo všetkých oblastiach a pre všetky ciele a úlohy, ktoré, sme, ktoré pokrýva nová dohoda. Potrebujeme naplňať mm, všeobecné ciele a výzvy, ktoré sú spoločné. Znižovanie chudoby, ekonomický rast, zvyšovanie investícií, mier a bezpečnosť, mobilita a migrácia. Ako potom volá aj správa pána poslanca Noizera, to si bude vyžadovať nový vzťah, ktorý bude postavený na úprimnom vzťahu rovnocenných partnerov ktorý zachádza nad rámec rozvoja a nad eh, rámec toho už prekonaného modelu darcov a primateľov. Reflektuje to aj na fakt, eh, že mnoho z našich partnerov sa stali krajinami strednej kategórie, strednej príjmovej kategórie a to sa vyžaduje novú formu spolupráce. Rád by som povzbudilovala pravidelnejší dialog eh, na formáte a úrovni, ktorá bude najadekvátnejšia či už to sú e, národné, národná úroveň, regionálna alebo celo AKT úroveň. A súhlasím s vami v tom, že úloha občianskej spoločnosti vrátane zástupcov parlamentov a súkromného sektora by mala byť posilnená, tak aby sme dokázali zachovať naše spoločné záväzky veľmi, veľmi na vysokej úrovni, Ehm, vážime si odporúčanie tohoto od výboru a ďalších partnerov AKT, že naše budúce vzťahy by mali byť zahrnuté do právne záväzného rámca. Ehm, takýto prístup postavený na pravidlách k multilateralizmu je v našej DNA a ozrkadluje aj náš záväzok budovať ehm, zodpovedné a byť, byť zodpovedným a, a, a dlhodobým globálnym aktérom. Takýmto spôsobom sa najlepšie reflektujú naše hlavné ciele, princípy a vízie a zároveň máme flexibilitu preto, aby sme zaujali flexibilnejší prístup, ktorý zohľadňuje aj regionálne špecifika. Táto nová štruktúra by mala zobrať do úvahy aj rastúcu dôležitosť regionálnej dynamiky regionálnych aktérov. Takže by sme mali postupne presunúť to, to ťažisko smerom k trom regionálnym partnerstvám, ktoré majú svoje vlastné priority a svoje vlastné štruktúry riadenia. V prípade Afriky budúce regionálne partnerstvo by malo odzrkadlovať prístup jednej Afriky. Zároveň nevyhnutné rešpektovať e, e, existujúce asociačné dohody, ktoré máme s krajinami na severe Afriky. Vážení poslanci, poslankyne, keď si keď, teda na základe tohoto krátkeho prehľadu sa spolieham, že vo všetkých týchto hlavných usmerneniach sa zhodneme o, našej, o našich hodnotách, o našom partnerstve a takisto aj o potrebe, že ho máme robiť modernejším, responsívnejším a účinnejším. Takisto sa zhodneme aj na potrebe, že je nevyhnutné zachovávať si naše spoločné záujmy, hodnoty a ciele a pritom posilňovať regionálne partnerstva, priority a dialog. No a na záver sa zhodneme aj na potrebe e, zodpovedného a zodpovednej a dôveryhodnej Európskej únie pri účinnej spolupráce s našimi partnermi v AKT, tak aby sme dokázali odpovedať na naše globálne výzvy a príležitosti. Budeme diskutovať o týchto návrhoch komplexne e, s členskými štátmi v priebehu nadchádzajúcich mesiacov, tak aby sme dosiahli dohodu o rokovacom mandáte do mája. Naozaj sa teším na vaše poznámky, komentáre a otázky a takisto aj na vašu pretrvávajúcu podporu a spoluprácu. Ďakujem pekne. Thank you, thank you very much, Ďakujeme za prehľad, pán komisár. Je tu množstvo podobností medzi vašim návrhom a to, čo sme my odhlasovali. Spravodajcom bol pán Neusser za parlament a preto mu odovzdávam slovo a potom politické skupiny. Ďakujem, Linda. A ďakujem vám, vážený pán komisár, za prezentáciu e, smerníc rady. <clears throat> Nechcem opakovať všetky tie body. My ako výbor môžeme zdôrazniť tie hlavné body. E, e, zdá sa, že je to oveľa strategickejšia platforma a myslím si, že máme možnosť spoločne e, s bulharským predsedníctvom, pretože včera prezentovali svoje aktivity na 6 mesiacov. Máme túto privilégium a určite sa budú výrazne angažovať po v období po e, kotonu. Samozrejme, že sa spolupracuje s krajinami AKT a ukazuje to, že máme množstvo možností e, v rámci možností dosahovať väčšiny e, na pôde OSN alebo napríklad v boji proti klimatickým zmenám. Je dôležité podľa mňa posilňovať politický dialog a ja si myslím, že tu treba ako poslanci vystupovať v, ako poslanci, pretože s parlamentným zhromaždením máme dobré skúsenosti, všetci musia, majú čo zlepšovať, ale tento parlamentný nástroj je dôležitý, vrátanie úlohy občanskej spoločnosti. Tento dialog e, nás viedol k výraznému pokroku za posledné roky osobitne v oblasti ľudských práv. To, e, ten follow-up po Kotonu by mal byť záväzný rámec a mali by sme posilňovať nové štruktúry, mať viac zodpovednosti v tých jednotlivých e, regiónoch a vrátane e, severo afrických krajín pokiaľ viem, vytvorilo sa tu množstvo problémov v niektorých členských krajinám, e, dvojnásobné štruktúry, to všetko súvisí s Africkou úniou. V rámci AKT, ale bez severafrických krajín. Na záver chcem zdôrazniť ten e, rozmer spolupráce s poslancami a tieto dobré skúsenosti. Myslím si, že sa nám podarí dostať e, spolu s členskými krajinami do dohodu. Väčšina bodov je v, úplne v súlade s rozhodnutiami našeho výboru. Ďakujeme. Teraz za EPP pán Schenfeld. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi ma teší dnešná rozpráva. Menovite preto, pretože ide o veľmi dôležitú tému. Tému, ktorá má pre Európsku úniu principiálny význam. Ide tu totiž o naše skúsenosti, pokiaľ ide o podporu rozvoja mimo Európy. Nejde však len o rozvoj socioekonomickom či hospodárskom význame. Ide aj o politický rozvoj, posúvanie politických systémov, šírenie demokracie, podpora rešpektovania ľudských práv, rovnoprávnenia medzi e, e, pohľaviami a tak ďalej. Európska únia rozhodne a nepochybne je aktérom ktorý tu zohráva kľúčovú vedúcu úlohu v snahe takéto civilizačné <clears throat> výdobytky celosvetovo šíriť. Na druhej strane je tomu tak, že práve pokiaľ ide o implementáciu dohody EU a KT, je dôležité, aby sme si uvedomali, že je veľmi ťažké e, dosahovať e, ľahko definovateľné a merateľné ciele. Sú to veľké časové rámce, často 10 rokov. Nie je tomu predsa tak, že sa, by sa tu dali e, žať plody už zo dňa na deň. Naozaj tu máme dočinenia e, s dlhodobými postupmi, ktoré však ukázali skromné ciele. Preto je určite nepochybné, že musíme riešiť zásadné e, zmeny. Chýbala nám teda taká principiálna zmena mentalít. Dnes e, v roku 2018 je, o, je oveľa viac než kedykoľvek e, dôležité pripomínať si e, e, udalosti ako koniec druhej svetovej vojny, zamýšľať sa nad konfliktami, násilnými konfliktami, ktoré otriasali svetom, ktoré ľuďom, ľudí pripravili o život. To vyplýva z rozvojových rozdielov medzi národnými štátmi, regiónmi, kontinentami. Je tu množstvo nezrovnalostí socioekonomického vývoja, nehovoriac už o nedemokratických ideológiách, ktoré vedú k násiliu, nenávisti, rasizmu a k bojovým e, postupom voči iným skupinám. Podporujem tie e, kroky, ktoré sa tu avizujú, popričom, ale naozaj potrebujeme diferencovať medzi jednotlivými regiónmi AKT. Nemôžeme všetkých brať paušálne. Napríklad Afrika či Pacifická oblasť musia riešiť zdravotníctvo E, po roku 2020 by sme mali vnímať ťažisko, ťažiskovo e, efektivitu našej činnosti. Poviem toto trochu provokatívne. Nemali by sme e, byť posadnutí len sebou. Európske krajiny sa môžu ohliadnúť za temnými kapitolami v svojich svojej histórii. A zlé svedomie potom samozrejme vedie k určitému liberalizmu pri podpore určitých krajín sveta, napríklad bývalé kolónie európskych krajín. Ale tých 40 rokov skúseností, ktoré máme za sebou, ukazujú, že e, mekosť prináša vždy výsledky, pokiaľ chceme naozaj podporovať tieto krajiny. Takže tvrdšie, tvrdšie zadania, tvrdšie postupy, pozastavenie alebo stiahnutie pomoci, keď sa neplnia úlohy. E, nehovorím tu len o otázkach infraštruktúry či hospodárstva, ale práve politické ciele. Všetko to, čo hodnotí, súvisí s našimi hodnotami, s našimi politickými systémami, to je ten tmel, ktorý spája Európsku úniu, pretože Európa bola postavená na e, spoločnosti hodnôt nielen na finančných e, e, pilieroch. Peniaze samozrejme dôležité sú, ale peniaze nemajú hodnotu, keď sa neopierame o e, spoločnosť hodnot. Preto ľudské práva, zrovnoprávnenie, právny štát, to všetko je dôležité a malo by byť fundamentom. Ak tieto hodnoty sa e, porušujú, tak krajiny by nemali byť e, podporované nemal by sa len to zhrnúť slovami, veď predsa potrebujú pomoc. Isté e, je dôležitá ľudskosť, ale zamýšľajme sa nad tým, že často pomoc nesmeruje jednoduchým ľuďom, ale diktátorským režimom často, ktoré potom e, prostriedky zneužívajú, keď my sme príliš mekí. Ak to nepodporíme určitými podmienkami a hrozbami stiahnuť pomoc, keď sa nebudú plniť zadania. Tie, e, tie pohrozenia by mali smerovať aj k, k tomu, že doslova stiahneme prostriedky naspäť. Apelujem na vás, aby ste zabezpečili, že Európska únia naviaže svoju pomoc, e, na svoju pomoc určité podmienky. Tu by som chcela uvítať e, členov parlamentu z, Gamb- z Gambie a tiež oficiálnych predstaviteľov parlamentu. Stretli sme sa v, s vami už v útorok. Veľmi plodne sme si vymenili názory o návrate demokracie do vašej krajiny, vaše nádeje, vaše, nádeje, vaše ambície. Veľmi e, zaujímavá skupina poslancov. Hovorili sme o budúcnosti kotonského dohovoru, ktorý je veľmi dôležitý pre vašu krajinu. Ak niekto, kto je vedúcim vašej delegácie, chce prehovoriť k našim poslancom, je to dobrý bod. Ak by ste chceli niekto za vás e, prehovoriť, veľmi radi môžete. Máme tu štyr, e, štyroch ďalších rečníkov. Možno, e, ak nám zostane čas, tak si vypočujeme našich hostí z Gambie. Teraz ale prehovorí e, pán Görens. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež chcem poblahoželať kolegom z, alebo teda privítať e, kolegov z Gambie, takisto pána komisára Mimicu, ktorý nám e, uviedol tematiku po Kotonu. Treba tu vyzdvihnúť niektoré body. Táto dohoda je v inej perspektíve než tá perspektíva, ktorú sme poznali pred 20 rokov. USA sa sťahujú z e, medzinárodných dohôd jedno, z jednej po druhej a z druhej, na druhej strane EÚ je oslabená e, vystúpením e, Spojeného kráľovstva z EÚ. Treba tieto dva elementy zohľadniť EÚ je stále veľmi priklonená e, multilateralizmu, takže naša úloha bude e, čoraz dôležitejšia. E, budeme mať však menej prostriedkov, minimálne treba myslieť na rozvoj. Ďalší aktéry, India, Čína, veľmi prítomní v Afrike. My so striktnými kondicionalitami s článkom 9 pokiaľ, ktorý, ktorý e, konštatuje medzery medzi písanými textami a článok 95, e, kde je, e, pre, sa hovorí o sankciách, takže tá naša podmienenosť, tá kondicionalita je oveľa prísnejšia. Ďalší aktéry pritom nie sú takí, takí nároční. Za posledné roky my sme videli mnohé krajiny, ako sa sťahovali postupne e, z e, Medzinárodného súdneho tribunálu. To tiež bola predsa politika e, smerovaná do roku 2020 a to je taká tendencia, ktorá dúfam nebude pokračovať, ale ona nás znepokojuje. A nový prvok je tu asi desiatka krajín, ktoré e, majú výkony dosť, by som povedal, E, prekvapivé, ktoré, ktoré, sa, ktoré sa rozbehli v ekonomickom rozvoji. Nejde len o krajiny AKT, e, také fenomény vidno aj v Európe, takže otázka, ako postupovať, zaznelo tu, že sa musíme prispôsobiť na novú situáciu e, o 5 mesiacov v tej perspektíve, ale zabudol som na dôležitý prvok demografický, určitých regiónoch krajín AKT. Tu sa nám e, natíska e, určitý odpor. Otázka znie, či EÚ je pripravená sa e, ujať tohto problému. Je pripravená na reagovanie, či sú tu krajiny AKT, ktoré si to želajú. Chceme sa ukázať ako zjednotený aktér E, máme sľuby, ktoré sme dali. E, keď sľuby dávame, je nás 28, ale keď treba sľuby plniť, je nás zrazu 20, 15. Sú to naozaj smiešne gestá alebo postoje, ktoré zaujímajú členské krajiny, pokiaľ ide o naše vzťahy s inými a pokiaľ ide o našu rozvojovú politiku. Ja si myslím, že tento problém e, sa nevyrieši. Otázka znie, či sú to krajiny, ktoré sú proti tomu, aby určité témy sa riešili. Sú tu členské krajiny, ktoré e, blokujú určité diskuta- diskusie. Sú tu nejaké tabu a ak áno, aké? A ak áno, ktoré sú to tie krajiny, ktoré sú proti tomu, aby sme pokročili v určitých e, oblastiach? Mne hovoria, že v oblastiach, kde treba dať odpovede na demografický tlak, sú to krajiny, ktoré sú proti a ktorým sa darí e, vytvoriť určité tabu okolo tohoto témy. To nie je priateľné. To sme si tu nerozhodli. Treba byť v tomto veľmi tvrdý. A my medzi sebou musíme mať rozprávu k tejto téme. Nie sú tu tabu. Bojovali sme proti, uh, proti globálnym tendenciám. Nie je možné, aby toto sa predlžovalo Eh, z jednej eh, krajiny do druhej. Verím, že sa nám podarí nájsť úprimné postupy. A ďalší posledný prvok, to je pozorovanie eh, po, počas posledných rokov. Vidíme, že v určitých regiónoch krajiny AKT hlavne v Afrike, osobitne potom v krajinách spoločenstva štátov západnej Afriky, my sme e, s našou pomocou a s pomocou komisie zaviedli systém, ktorý je, e, sa opiera o fungovanie EÚ. To, keď však vidíme to, čo sa deje v praxi, konštatujeme, že že robíme pridanú hodnotu, ale pritom všetci nám hovoria, aby sme posilnili regionálnu dimenziu, aby sme potlačili slabiny národných štátov. Je tu vôľa, ale nepostačuje. Tu si myslím, že by sme mali pokročiť a to prosím pri otázke integrácii krajín ako je Alžírsko, Líbia, Tunisko, Egypt. Čo tu urobíme s týmito krajinami? Myslím si, že ste pochopili to do tej miery, že treba posudzovať tieto e, reality Tie však čoraz e, sú solidnejšie. Obchodovanie s drogami, s ľudskými bytostiami, e, obchodné toky, to všetko existuje a e, konfrontuje sa s umelými hranicami, ktoré sa vytvárajú medzi subsaharskou a Severnou Afrikou. Krajiny AKT a e, Severná Afrika Samozrejme, v EÚ nič nie je jednoduché a v tom smere, kde jedna krajina kalkuje tie určité svoje projekty podľa, a upravuje ich podľa fungovania EÚ, treba sa postarať o to, aby táto realita sa integrovala do budúcej, budúcej architektúry AKT. Ďakujeme, ešte Pani Hautala. Ďakujem. Budem oveľa stručnejšie než pred rečníci, pretože ma čaká minister v mojej kancelárii. Ďakujem vám, pán e, komisár, za prítomnosť. Viete, že naša e, skupina chcela e, výraznejšie revidovať a modernizovať dohodu smerom k takým regionálnym špecifikám. Nové návrhy však majú v tej regionálnej optike nové, nové prvky. Keď hovoríte o určitej DNA EÚ, e že to je ten základný prístup, musíme naozaj zvažovať, že sme neboli úspešní pri článku 8 u Kotonskej dohody. V mnohých krajinách e, je to veľmi bolestivé a asi rušivé pre naše partnerské krajiny. Som presvedčená, že Musíme e, definovať účinnejšie spôsoby, aby sa zabezpečilo, že ten právne záväzný charakter týchto citlivých oblastí sa bude e, aj vykonávať. Je veľmi dobré, že komisia zdôrazňuje rolu občianskej spoločnosti, ale ako by sme naozaj mohli podporiť občianskú spoločnosť a e, zahrnúť ich do rozhodovacieho procesu. Niektorí z nás boli prítomní na samite EÚ v Abidžane a videli sme, že veľa afrických krajín veľmi váhalo, aby vôbec e, dostali e, odkaz od konferencie občianských spoločností, čiže naozaj je toho veľa, čo musíme urobiť. Povedali ste, že bude vyrokovaný mandát do mája a ja som presvedčená, že by to bolo veľmi užitočné tak pre komisiu, ako aj pre tento výbor, keby sme boli trošku viacej zapojení do diskusí o mandáte. Je to iba logické, že sa uberáme týmto smerom teraz, keď Európsky parlament na základe Lisabonskej zmluvy má túto právomoc, aby teda mohol urobiť finálne rozhodnutie pri medzinárodných dohodách. Moja posledná poznámka je, či ste seriózne zvažovali e, prístup viac za viac, ktorý my praktizujeme e, už e, so susedskými krajinami niekoľko rokov. Čiže sú tu spôsoby, ako poskytovať stimuly viac reformám, ktoré vedú k lepšiemu rozvoju, keby sme trošku tvrdšie hajili prístup more for more. Súhlasím s kolegom Gerencom, že by tam nemali byť žiadne tabu. Pán Schaffhauser. Différentes remarques, je serai bref. Takže veľmi stručne niekoľko pripomienok. Podpora multilateralizmu. Tu sa musíme viac spoliehať na Bezpečnostnú radu OSN a na rolu veľkých štátov. Keď hovoríme o multipolárnych aspektoch, nemali by sme veľa myslieť na Francúzsko, Čínu, Spojené štáty, Rusko, Čína, ktorá sa zasadzuje aj v Strednej Afrike. Ja som tam bol a videl som, že došlo k prevodu moci, moci ale e, vojenské jednotky o tom nevedeli. Teraz k tým failed states, štáty, ktoré zlyhali, tak e, toto nie je práve Singapur, Čína, to nie sú práve demokratické krajiny, ale e, vo svojich krajinách zabezpečili rozvoj. Je tam stredná vrstva, a stále viac a viac vlastne sa rozvíja demokracia. Musíme byť obozretní so sankciami, ktoré sú orientované predovšetkým proti obyvateľstvu a menej proti vládam, pretože vládam sa vždy podarí to nejak zvládnuť. Takže prečo tá pomoc nefunguje, prečo máme stále, prečo stále dosahujeme zlé výsledky. Po 30-ročnej skúsenosti musím povedať, že pri rozvojovej pomoci ako predseda Európskej kooperačnej organizácie tu musím povedať, že stále poskytujeme viac a viac pomoci. Je tu teraz ale trasa a keď e, táto, ak táto trasa nepovedie k pridanej hodnote a k väčšiemu bohatstvu, tak ju musíme opustiť. Poskytujeme lieky, ale keď sme nevytvorili bohatstvo, e, za ktoré si možno kúpiť lieky, tak treba posielať viac liekov. A keď nevyriešime problém s vodou, samozrejme, pokiaľ ide o sanitárne problémy, tak ďalej budeme musieť poskytovať lieky. Skutočný problém je, ako dospieť, e, ako zbohatnúť v, v takejto e, problematickej oblasti. Takže to je... Teraz budem hovoriť o Strednej Afrike. Tam je demokratická krajina s demokratickými voľbami, kde je Európska únia hlavným darcom. Ak sa nám nepodarí vyvinúť rozvojovú pomoc, tak sa nám to nepodarí nikdy a táto krajina bude stále závislá od dotácií, od podpory, od pomoci. Čiže ako tie fondy, rozvojové fondy fungujú. Myslím, že to je dobrý nápad, táto iniciatíva, ale hlavná chyba spočíva v nasledovnom. A opakujem to, že sa to udialo mimo štátnych alebo štátne ovplyvňovaných e, oblastí. Nikdy sa nepodarí, aby sa krajina rozvinula bez štátu. Dajte mi jeden príklad krajiny, ktorý sa, ktorá sa vyvinula, rozvinula bez štátu. Chceme mať nástroj iba pre mimovládne organizácie alebo pre národné rozvojové agentúry. Verte mi, ja ich poznám, to nefunguje, nefungovalo to. A prečo by to zajtra malo fungovať e, vďaka novému rozvojovému fondu? No a toto je potrebné eh, predložiť štátu a prezidentovi. Ja som hovoril so, s prezidentom Strednej, Stredoafrickej republiky. To je čierna diera, ale keď je eh, rozvojový fond s konkrétnymi projektami, koordinačným výborom pri otázkach, pokiaľ ide o otázky zdravia, eh, výživy, bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti, rozvojovej bezpečnosti a tak ďalej, keď potom ešte máme dvojitý kľúč, teda jeden kľúč, ktorý má v ruke vláda, a mám na mysli finančné kľúče, ktorými sa tie fondy dajú odblokovať a sprístupniť. Je to tak, že máme teda vládnych a mimovládnych aktérov, No a v takom prípade je aj efektívna koordinácia a zároveň sa nachádzame v oblasti štátu, ktorý ostáva v popredí, pretože rozvoj krajiny bez štátu a bez podpory obyvateľstva to sa nedá. To je nevyhnutné pre tento proces. Naše dnešné súčasné nástroje to neumožňujú, čiže ich musíme upraviť, prispôsobiť a tie nové iniciatívy sú dobré, ale musíme postupovať precízne a musíme zabezpečiť, aby sme vyriešili rozvojovú situáciu pre jednotlivé krajiny. Výročnú správu o rozpočtovej podpore, to je 11.3, takže pán Kornie, Ďakujem, pani predsedkynia. Dobrý deň. E, vítajte v našom parlamente a v našom výbore. Pán komisár, chcem využiť túto príležitosť, aby som e, hovoril o téme, ktorá je pre mňa dôležitá. Skutočnosť, že európska pomoc sa javí byť trošku fiktívna, ale je to konkrétny politický problém. Skutočnosť, že nemôžeme poskytnúť kompletné čiastky, ktoré prislubujeme. To spôsobuje najmä v Afrike, hoci samozrejme ide o všetky krajiny AKP, že vznikajú problémy. My sme tú vec naozaj natoľko skomplikovali, že je doslova nemožné odblokovať a poskytnúť všetky tie finančné prostriedky. Preto ja sa vyslovujem za riešenie za kompletnú absorpciu prostriedkov, ktoré my poskytneme. Samozrejme, budú problémy. Komisia je nastavená trochu anglosasky a keď sa vynakladajú verejné financie, tak chceme za to aj nejaké záruky. To je pochopiteľné, ale ako predseda frankofónnej komunity som urobil, eh, som teda eh, nadobudol tú skúsenosť, že keď naši partneri nemajú kompetencie na to, aby z myšlienky urobili konkrétny projekt, tak ďalší projekt predstavuje len ďalšie finančné zaťaženie, ďalšiu finančnú potrebu. Preto je strašne dôležité, aby sme poskytli, eh, aby sme vyškolovali a vzdelávali našich partnerov, aby sami mohli vyplniť žiadosti, aby vedeli, aké podmienky treba splniť a aby vedeli, ako sa to celé má zrealizovať. Vo svojom združení som to už videl. Potom skonštatujeme, že bude množstvo projektov, ktoré sa riadne e, zrealizujú a docielime e, kompletnú absorpciu prostriedkov. To zásadne zmení celý mechanizmus toho, ako to funguje e, tí úradníci, ktorí sa E, starajú o ten projekt, tí musia byť príslušne e, vyškolení. Čiže toto je dôležité. No a samozrejme je v našom záujme zabezpečiť, aby financie, ktoré poskytneme, e, skončili v dobre vypracovaných projektoch. To je teraz pán Jaj Kumba Žatej, Žajtej, ktorý môžete zareagovať na to, čo ste počuli alebo by ste mohli e, predstaviť vašu delegáciu. Madam, nech sa páči. Dobrý deň. Chcela by som sa poďakovať e, Európskemu parlamentu za toto pozvanie. Veľmi pekne ďakujeme v mene celej delegácie Národného vzdruženia e, Jambie. Takže mali sme veľmi dobré skúsenosti, množstvo informácií a bola to pre nás príležitosť vidieť rôzne pohľady z rôznych krajín k otázkam ako migrácia, e, rozvoj, rozvojová pomoc a tak, a tak ďalej a tak ďalej. Tieto informácie by boli pre nás, budú pre nás veľmi užitočné, keď sa vrátime a budeme robiť rozhodnutia k týmto otázkam ako poslanci. Takisto sa chcem poďakovať e, kolegom, že ma zvolili za jedinú ženskú delegátku medzi sebou, aby som teda e, poskytla túto prezentáciu. Než sa vyjadrím k tomu, čo som doteraz počula v tejto miestnosti, Chcela by som e, dať, teda povedať krátku históriu našej krajiny, pokiaľ ide o demokraciu, od, pokiaľ, podľa článku 9 dohody z Kotonu, toto, e, tá, tento článok kladie veľký dôraz na tento aspekt. Vieme, že Gambia uh, má za sebou 22 rokov diktátorstva. Naša, uh, uh, náš vzťah uh, z EÚ veľvyslanec EÚ bol e, e, vyslaný z krajiny e, kvôli otázkam ľudských práv. Ale zatiaľ je to v poriadku, máme novú vládu. Momentálne je to teda, situácia sa zlepšila. Ako národné zhromaždenie sme prijali zákon o Komisii pre ľudské práva v Gambii. Prvýkrát takisto sme prijali zákon, ktorý E, zriadil komisiu, ktorá nám podarí, e, ktorá nám pomôže e, vyrovnať sa s tým, čo bolo v minulosti a takisto komisia pre ústavnú revíziu s cieľom mať novú ústavu, ktorá zaručí oddelenie moci a zaručí ľudské práva pre všetkých občanov Gambie. Čiže ako parlament sme sa zaviazali k ľudským právam a k demokracii. Zaviazali sme sa aby sme zabezpečili, aby táto nová demokracia vydržala v našej krajine na veky. Čo sa týka pomoci, Európska únia je našim najväčším podporovateľom, hlavným partnerom, pokiaľ ide o pomoc. V roku 2017, keď e, prišla k moci nová vláda, tak e, sme dostali rozpo- podporu rozpočtu. Takže táto pomoc naozaj pomohla našej krajine opäť sa postaviť na nohy, pokiaľ ide o Gambiu, pokiaľ ide o perspektívy našej krajiny, pretože nová vláda zdedila doslova skolabovanú ekonomiku. Rozpočet, ktorý sme mali, bol nerealistický a jedna z podmienok e, rozpočtovej podpory, že sme museli zrevidovať e, rozpočet nadol. To sa stalo prvýkrát e, v histórii. Parlament si stadol, sta, sadol a um, upravil ten parlament, aby bol realistický a vďaka rozpočtovej podpore uh, ekonomika neskolabovala. Čiže chceme vyjadriť úprimnú vďaku za poskytnutie tejto pomoci, lebo nám to naozaj podarilo opäť sa postaviť na nohy ako nová vláda. No a pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc pre krajiny, pre rozvoj krajín, v Gambii včera sme sa zúčastnili medziparlamentného výboru diskusie, kde bola diskusia o migrácii. Viaceré krajiny e, mali rôzne názory, vyjadravali rôzne názory k otázke migrácie. Bolo to veľmi zaujímavé. V Gambii takmer 99% migrantov sú mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov. A dôvod tejto migrácie napriek Um, demokratickému stavu, ktorý sme docielili. Dôvod tejto 99-percentnej migrácie, to sú ekonomickí migranti, ekonomická migrácia. Uh, kde, tam, kde je chudoba, tak bez ohľadu na zákony ľudia budú odchádzať, pretože sa im nedostane ochrany. Takže tieto africké krajiny sa musia e, rozvíjať, keďže sme nerozvinuté krajiny, tak e, dokiaľ budeme nerozvinuté krajiny, tak bude existovať migrácia. Afrika musí byť úprimná v tejto problematike. Ak im nepomôže finančná pomoc, alebo teda podpora, hovorili sme o Európskom investičnom pláde. Myslím, že toto je spôsob, ktorý zmení celý pohľad na podporu a to, ako sa bude podpora vnímať v Afrike a mohlo by to byť jeden spôsob, kde budeme vidieť e, výsledky takejto podpory, keď sa to poskytne Afrike cestou tohto investičného plánu. Musíme prehodnotiť, ako budeme poskytovať e, túto podporu, pretože africké krajiny dostávali podporu opakovane stále a stále a napriek tomu vidíme veľmi malé výsledky. Čiže Európska únia a Afrika si musia spolu sadnúť a nájsť, nájsť lepšie spôsoby, ako táto podpora naozaj povedie k lepším výsledkom pre obidve krajiny. Takisto sa, my sa spoliehame na Európsku úniu, pretože momentálne naša krajina je krajinou, ktorá nemá veľa národných zdrojov, keďže eh, v štádium prechodnej vlády, tak potrebujeme naozaj e, všetku pomoc, ktorú môžeme dostať, aby sme mohli urobiť všetko, čo treba urobiť, pretože prvýkrát v histórii našej krajiny máme národný rozvojový plán, ktorý bude predložený parlamentu a bude prijatý ako všeobecná rozvojová politika pre krajinu a vláda bude nútená aj postupovať v súlade s týmto národným rozvojovým plánom. Je tam 5 priorít. Zdravie, podpora mládeže, vzdelávanie, polnohospodárstvo a infraštruktúra. Toto je 5 priorít krajiny. No a uvítame akúkoľvek pomoc, aby sme zabezpečili, že dosiahneme túto prioritu, tieto priority Pozerali sme sa na rozpočet a takmer 200 miliónov zo všetkých oblastí dolárov, 200 miliónov dolárov sme presunuli do oblasti zdravia, pretože náš zdravotný systém kolabuje a pokladáme to za veľmi dôležité. Čiže akákoľvek podpora, ktorú nám poskytnete, tak ju oceníme. Ešte raz sa vám chcem všetkým poďakovať za vašu podporu. Ďakujem pani predsedkyne za slovo, že som mohla e, povedať niekoľko slov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi Gambiou a Európskou úniou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja vám za to, že ste prišli aj s vašou praktickou skúsenosťou, lebo máme tu kolegov, ktorí hovoria o tejto rozpočtovej podpore, či funguje, nefunguje. A vy máte veľmi jasný signál o tom, že to pomohlo vo vašich podmienkach, vo vašom prípade v otázkach e, rozvoja pomoci a e, podpory, takže otázka samozrejme je, či tu existuje nejaká kondicionalita. Pán Schoenfeld to už e, pýtal sa skôr, či dochádzalo k zneužívaniu ľudských práv a či, teda, či keď dochádzalo k porušeniu ľudských práv, či Európska únia konala a prerušila podporu a programy pomoci a pomohlo to, takže naozaj vám držíme palce a želáme vám veľa úspechov. E, vy ste sa pýtali, že či to funguje. Máme tu komisára, samozrejme, on predstavuje návrh rokovacieho mandátu pre rokovanie o postkotonu, ktoré bude on predstavovať nám a potom aj ministrom. A my máme do toho aj samozrejme svoj vstup. To je práve ten typ, e, ten typ e, spätnej väzby, ktorú potrebujeme. Teraz na slovo pánovi komisárovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja vám za vaše hodnotné príspevky, za vašu podporu a za vaše usmernenia, ktoré by nám mali napomôcť v Európskej komisii, aby sme reálne mohli byť eh, tou instrumentálnou kľúčovou časťou v tom procese, ktorý je momentálne pred nami, najmä keď hovoríme o rokovaniach, najmä v tom, ako budeme vytýčovať ten základný rokovací mandát, no a zároveň ako sa budú aj vyvíjať tie jednotlivé um, fázy rokovania o dohode Polkotonu. Samozrejme, parlament má svoju rolu, ktorú zohráva, najmä v tom, že finálne schváluje tú dohodu, ktorá bude dosiahnutá. Takže musí to prísť do parlamentu, ale aby som nebol rád, keby som prišiel do parlamentu len s tým, že sem prídem niekedy koncom roka 2019 s nejakou, nejakým finálnym textom dohody po Kotonu ale bol by som naozaj rád, keby som mohol s vami spolupracovať, keby som mohol prichádzať na tento výbor a keby som e, tu mohol byť priebežne celý čas počas rokovaní, aby som dostal tieto usmernenia, alebo aby som dostával tieto usmernenia, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Áno, plne súhlasím s tým, že dnes e, existuje iná perspektíva, ktorou sa pozeráme na tieto veci. Najmä keď hovoríme o vytičovaní adekvátnej, e, adekvátneho AKT štandardu a rozvoja pre budúcnosť, pre situáciu po roku 2020. Máme tu ciele udrateľného rozvoja, ktoré boli zavedené. Máme tu svoj vlastný európsky koncenzus o rozvoji, máme tu našu vlastnú globálnu stratégiu. A to všetko sú dokumenty, ktoré vlastne po prvýkrát a po prvýkrát otvárajú niektoré také tie hlavné E, tie hlavné deriace línie, tradičné línie medzi rozvinutými rozvojovými krajinami, medzi príjimateľmi a donormi. To sú aj otázky udržateľného rozvoja pre všetkých. E, pre, to platí pre, pre každého jedného človeka vo svete, pre všetky krajiny sveta. Takže naše nové, náš nový rámec po kotone, po kotonu z, pre, pre vzťahy s krajinami, eh, pre vzťahy s krajinami eh, s, AKT by malo odzrkadlovať všetky tieto odlišné, odlišné eh, perspektívy a musíme robiť všetko preto, aby to bolo adekvátne odzrkadlené v rámci našich spoločných princípov, aby tam spájala sa tá hlavná časť našej dohody a zároveň, aby sa tam nachádzali aj všetky tie základné regionálne piliere tej, tej spolupráce, ktorá odzrkadlí aj všetky špecifika budúcich dohôd. Takže to je práve tá štruktúra, ktorú navrhujeme, tá štruktúra, ktorá by sa skladala vlastne z takého e, z toho celkového rámca, ktorý by, e, ktorý by zahrňal to AKT kotonu AKI, ktoré by zostávalo právne záväzné a takýmto spôsobom by sme vlastne mohli chrániť naše spoločné hodnoty, e, právny štát, systém e, dobrého prístupu k ľudským právam. To sú všetko tie veľmi dôležité aspekty, ktoré už máme, e, ktoré tu existujú a nevidím žiaden dobrý dôvod preto, aby sme to opustili, respektíve aby sme sa ubrali nejakou inou cestou, respektíve aby sme sa vydali nejakým menej, alebo právne menej záväzným rámcom. My potom navrhujeme tri také samostatné alebo dve, tri špecifické piliery, ktoré by odzrkadlovali tie rozvojové reality alebo tie potreby, ktoré tam sú v rámci týchto pilierov pre tri AKT, pre tri regióny AKT a naozaj plne súhlasím aj s tým, že musíme úzko spolupracovať na tom, ako hľadať najlepší možný spôsob, ako hľadať najúčinnejší spôsob preto, aby sme reálne dokázali e, vlastne posunúť alebo zlepšiť náš politický dialog, ktorý by sme mali na bilaterálnej úrovni s našimi partnerskými krajinami a takisto aj na regionálnej úrovni. Mal by to byť teda politický dialog, ktorý vyplýva zo súčasného článku 8 dohody z Kotonu, aby sme to mali ako taký veľmi dôležitý nástroj, veľmi dôležitý hnací mechanizmus pre zachovanie tých základných hodnôt, tých základných pravidiel ľudských práv, ktoré by mali zostať tou súčasnou, tou aktívnou časťou alebo súčasťou našej rozvojovej spolupráce. Na jednej strane musíme aktualizovať politický dialog, na druhej strane musíme samozrejme vytýči takú veľmi jasnú deliacu líniu v rámci súčasného článku 96, ktorý hovorí, teda medzi článkom 96, ktorý hovorí o prerušení sankcií, ako náhle vlastne politický dialog už nevedie k nejakým konkrétnym a dobrým cieľom. A práve preto je naozaj veľmi dôležité, aby sme hľadali lepšie tie deliace línie medzi politickým dialogom a článkom 96, ktorý má hovoriť o e, špecifických destináciách alebo prerušeniach. Takže e, takýmto spôsobom by sme mali reálne vlastne zabezpečiť tú kondicionalitu medzi právom, ktoré sa bude postavovať, e, ktoré sa bude vlastne opierať o rozvojové programy a o tie nové e, princípy, ktoré máme v dohode po Kotonu. Je to zároveň aj a, e, taký základný rámec, ktorý, je, ktorý pre nás má definovať tie základné piliere, ktoré máme, More for More, ktorý bude špecificky definovaný v rámci tých jednotlivých regionálnych pilierov Takže naozaj e, sa teším na najbližšie niekoľko mesiacov, určite nie viac než mm, než e, tých pár mesiacov, aby sme čím skôr teda do maja mali dohodnuté tie základné rokovacie parametre a aby sme potom následne mohli vstúpiť do ďalšej rokovacej fázy um, s našimi partnermi AKT. A rád by som zopakoval to, čo sme už povedali pri viacerých príležitostiach a síce Nemal by to byť taký ten tradičný rokovací eh, mandát, ktorý tu máme, ale mal by to byť skôr taký kontinuálny dialog medzi partnermi ohľadom toho, akým spôsobom by sme eh, nastavili nový modernizovaný štandard vzťahov eh, ohľadom, ob, eh, ohľadom vlastne obchodných, politických, kultúrnych a ekonomických vzťahov. To je práve to, čo tu máme, eh, vlastne, čo je v stávke a práve preto sa vlastne teším na vaše príspevky eh, a reakcie počas celého tohoto procesu. Um, dovolte mi sa pridať všetkým tým, ktorí um, vítali túto účasť našich gambijských um, kolegov z parlamentu ktoré tu boli. A je to naozaj veľmi eh, dôležitý moment, keď eh, môžeme eh, zdôrazniť našu všeobecnú podporu pre Novú Gambiu. A zároveň môžeme takýmto spôsobom navzájom posilňovať a, zlepšovať tú navzájomnú prácu. Takisto aj podporovať zapájanie Gambie do budúceho rámca spolupráce po období s Kotonu, tak aby sme dokázali spolupracovať a účinne navzájom sa si pomáhať. Takže tešíme sa na príspevok e, z Gambie, tešíme sa aj na to, ako budeme otvárať mnohé ďalšie témy, ktoré treba uviezť na pravú mieru v rámci toho partnerstva, ktoré máme, aby sme dokázali rozvíjať ekonomické partnerstvo, aby sme dokázali e, spoločne bojovať proti tým základným zdrojom migrácie, migračných tokov e, v Gambii. A treba povedať, že Gambia sa nachádza na také historické kryžovatke, pretože po 22 rokoch autokratického režimu vidíme, že ekonomické a sociálne výzvy sú obrovské. Stále tu je veľa, veľa rôznych víziev, migrácia, bezpečnosť, energetika Stále si myslím, že to základnou prioritou je, sú investície do tvorby pracovných miest pre mladých ľudí. A zároveň je dôležité, aby sme dokázali ehm, nájsť aj adekvátnu ponuku pre vás. Takže Európska únia tu vždy bola, aby sme podporovali národné rozvojové priority. Ja som bol z okolností prvý zahraničný návštevník, ktorý vlastne navštívil Gambiu a to už druhý týždeň e, po vstupe nového prezidenta do úradu. A bola to naozaj dobrá príležitosť na novo vlastne e, počiarknúť a zdôrazniť našu politickú a rozvojovú podporu, aby sme e, dokázali vlastne vyvinúť alebo to teda analyzovať naše programy a aby sme dokázali naplno podporiť Gambiu v ich rozvojových projektoch, najmä v čase, keď hovoríme najmä o tých e, dôsled, o, tých, o tých nástrojoch, ktoré majú tvoriť pracovné príležitosti pre mladých ľudí, teda vytváranie ich pracovných príležitostí až po podporu hospodárskeho rastu. A my tam budeme aj v tom období od roku 2017 do roku 2020, aby sme vám pomohli práve vlastne všetkými e, programami, vlastne viac až 300, milión, 300 miliónmi eur, to je výrazné navýšenie, to je objemy podporu, podpory nad rámec toho, čo sme mali v tom predchádzajúcom rámci spolupráce. A zároveň veľká časť e, tohoto objemu, tých 55 až 60 miliónov eur, pôjde priamo na rozpočtovú podporu pre Gambiu. Takže preto sa naozaj teším na spoluprácu s gambijskými orgánmi a, a mali by sme motivovať aj ostatných donorov, aby, aby boli súčasťou tohoto podporného procesu. A organizujeme konferenciu donorov pre Gambiu s ostatnými medzinárodnými partnermi niekedy koncom marca, začiatkom apríla. Takže naozaj e, vítam vašu angažovanosť v parlamente, e, pri tom, že vítame vlastne e, takúto novú cestu pre Gambiu, pretože ako vám pomáhame na vašej novej ceste pri naplňaní všetkých tých cieľov, ktoré sú súčasťou vašej rozvojovej agendy a vašich ambícií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem za to, že ste nám dali takýto stručný E, prehľad ohľadom situácie a spolupráce s Gambiou. Je to téma, ktorú sme si poznamenali a tešíme sa na spoluprácu s našimi gambijskými partnermi. Ako sme už hovorili, včera sme sa zhodli na zasadnutí koordinátorov, že budeme mať ústnu otázku na zodpovedanie, takisto aj návrh uznesenia o období po Kotonu a to ešte pred zasadnutím rady v máji. Takže bude tam aj vstup od parlamentu ešte máji. Takže ďakujem pekne za to, že ste prišli, ďakujem za eh, návštevu, ste pravidelným hostom na našom výbore a budeme sa vidieť snáď už čoskoro v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne ešte raz. So, so colleagues, we're now moving on to... Vážení kolegovia, poďme teraz ďalej. Ideme na bod číslo 20 na programe nášho rokovania. Je to otázka e, správy Európskej komisie s názvom Rozpočtová podpora, trendy a výsledky v roku 2017. Je to e, výmena názorov so Štefanom Manservisim, generálnym riaditeľom generálne rejteľstva DEVKO. Naši kolegovia z Gambie už bohužiaľ musia odísť, mali sme s nimi veľmi dobrú výmenu názorov, majú ale ďalšiu časť svojej návštevy a práve oni hovorili, ako to veľmi dôležitá je rozpočtová podpora, ako to bolo kľúčové pre nich a ako to bolo významné nielen v oblasti praktickej podpory, ale ako bolo dôležité aj to, že sa parlament zapojil do diskusie o tejto téme veľmi transparentným spôsobom, najmä o tom, ako táto rozpočtová podpora má byť využitá. Aj to práve vedie k diskusii o vhodnom modeli. Je to veľmi dôležitá časť toho, o čom momentálne hovoríme. Dnes sme ráno si vypočuli aj prezentáciu od ILO ohľadom celej témy režimov sociálnej ochrany, sociálneho zabezpečenia a takisto aj takú indikáciu toho, že rozpočtová podpora je veľmi dôležitá v tom, ako podporuje e, rozvoj schém sociálneho zabezpečenia. Takisto sme si vypočuli aj od Gambícov, že takéto témy ako schémy sociálneho zabezpečenia, e, zamestnanosti dávajú mladým ľuďom taký zmysel pre budúcnosť, dávajú im aj istú nádej aby si mohli vybudovať svoje krajiny, aby mohli byť súčasťou ehm, rozvoja svojich krajín. Kolegovia, bohužiaľ budem musieť odísť uprostred tejto prezentácie, ale to vôbec nereflektuje na dôležitosť tohoto problému. Ehm, máme ale veľkú oslavu 100 rokov toho, že ženy získali právo voliť v Spojenom kráľovstve a musím cestovať do Lícu na podujatie dnes večer, takže bohužiaľ musím odcestovať a odovzdám slovo aj podpredsedovi výbory, ktorý už tu už sedí za chvíľku, ale napríklad, najprv dám slovo Stefanovi Mancervisimu, aby si vzal slovo. Ďakujem vám pekne, Linda, ďakujem pekne za pozvanie, za možnosť vystúpiť. Um, keď ste počúvali kolegov z Gambie, mali ste určite pozitívny obrázok, pretože práve ako som hovorila ja, eh, je to práve súčasť rekonštrukcie krajiny, súčasť budovania inštitúcií, procedúry a toho všetkého, takže je to naozaj taká, taký dobrý vstup do diskusie. Teraz čo sa týka správy, ktorá je takým základným východiskom, <clears throat> ak by sme chceli o tomto mať diskusiu a mať samozrejme aj nejakú bilaterálnu diskusiu v jednotlivých krajinách, tak v prvom rade eh, máme tu nejaké slajdy, aby sme si pomohli pri našej prezentácii, takže v prvom rade tu máme eh, otvorené portfólio 10 miliard eur, 265 zmluv o rozpočtovej podpore, ktoré pokrývajú 90 krajín alebo teritórií Zhruba 2 miliardy ročne sú vlastne distribuované ročne. E, to pokrýva celý svet, vrátane našich susedských krajín. Takže toto je správa, ktorá vlastne pokrýva, tak povediac, všetko. Môžete vidieť na tomto obrázku, ako vyzerá to rozhodnutie cez jednotlivé regióny, takže vidíte vlastne, kde veľmi dôležitú časť zohrávajú naši susedia na juhu a východe, ale aj západná a stredná Afrika, ako e, taká druhá oblasť priorit. A potom všetci ostatní nasledujú. Musím povedať, že celkovo e, sme momentálne, celkovo momentálne vynakladáme zhruba 40 našich, e, našej pomoci, alebo tá rozvoje pomoci v rozpočtovej podpore, keď dávame dohromady, alebo keď zarátame všetky susedské e, nástroje, nástroje rozvojovej pomoci. Takže keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú bilaterálne programy, keď pôjdeme s celým týmto balíkom výdavkov, geografické, negeografické, bilaterálne, regionálne a všetky ostatné nástroje, ktoré máme, tak to postupne sa znižuje na menej ako 20 Ale ale čo je veľmi dôležité je to, že bilaterálna geografická podpora je ten najväčší objem, takže takýmto spôsobom vieme zasahovať alebo intervenovať tam, kde je to najúčinnejšie. Vieme kalibrovať našu rozpočtovú podporu. Teraz ešte pár čísiel. Keď by som vám povedal, aké sú tie globálne čísla, teraz poďme trochu špecifickejšie. Máme tri typy kontraktov zmluv. Sú to eh, kontrakt eh, SDG, ktorý v minulosti sa nazýval Všeobecná rozpočtová podpora Druhý je e, kontrakt pre zlepšenie alebo zlepšenie výkonnosti konkrétnych sektorov. A tretia kategória kontraktov, ktorá nedávno bola vybudovaná, to je vlastne budovanie odolnosti štátu alebo teda štátnej, e, štátnej vybavenia. To je napríklad aj prípad e, Gambie, kde sme sa snažili vlastne krajine vybudovať nejaké základné štruktúry fungovania. To samozrejme je to najťažšie, najrizikovejšie Uvidíme to aj neskôr, ale zároveň je to aj práve tá kategória, ktorá nám umožňuje hrať aj politický vplyv v týchto krajinách. Pozrite napríklad, čo sme robili v Afganistane alebo v iných častiach sveta, ktoré sú postihnuté krízami a tá má byť doplnená aj sektorálnou intervenciou z iných nástrojov. Takže to je taká druhá informácia, ktorú som vám chcel povedať a ako môžete vidieť z tohto obrázku, tak sektorová e, e, reforma, alebo teda podpora pre reformu sektorov je najdôležitejšia, lebo tam pokrýva 83% našej pomoci, našich nástrojov. Teraz, e, keď prejdeme ďalej k ďalším informáciám, keby som vám poskytol konkrétne čísla, pozrieme sa na celkovú výkonnosť, ktorá je veľmi dôležitá tá racionalita alebo odvodne rozpočtovej podpory je taká, že podľa jednotlivých kontraktov vždy platíme podľa výsledkov. Nie je to, ako si ľudia možno častokrát myslia, že tak už nie je, nie. Vždy je to táto myšlienka. My dávame len peniaze do rozpočtu a nezaujíma nás, čo sa deje. Nie, je to presne naopak Samozrejme, situácia sa môže meniť, líšiť v jednotlivých krajinách, môžu tam byť úspešné prípady aj neúspešné prípady, ale v zásade to je najmä postavené podľa merania výkonnosti, kde meriame, aký je výsledok. Prvým takým východiskom je ten moment vstupu, alebo aké sú tie východiska, a tam sa hovorí o tom, aké sú podmienky, ktoré musia byť rešpektované každou krajinou. Aby mohli vstúpiť do hry taká e, vieryhodná relevantná politika. Ďalej makroekonomická stabilná politika, e, spravovanie finančných prostriedk, verejných prostriedkov. Určite si viete predstaviť. E, fakt je to celkom známy. Vyjednávať e, o kontrakte, o podpore rozpočtu, to samé o sebe vychádza z diskusí o e, diskusiách, môžeme o to hovoriť o lepšom finančnom manažmente a určite aj lepšie riadenie a boj proti korupcii. To všetko e, je prepojené s touto operáciou. Preto druhý bod sa týka výkonu ak sa na toto pozeráte, vidíte, e, aký je vstupný bod vstupu e, s tým uhradením tej základnej tranže. Potom asi v priemere 50, 50% je spojených s výkonom, z e, uvedomenie alebo realizácia výsledkov v rámci indikátorov. Preto Ak do toho výraznejšie vstúpime, pochopíte, čo sú pre mňa tie indikátory pre tie tranže, napríklad e, reformy, nové zákony, obstarávanie e-governance, výpočtové systémy, vytvorenie kapacít v administratíve, dobré vybavenie personálom, preto dôležitá je transparentnosť. Zdá sa to byť byrokratické, nie je to tak však tak. Keď vláda je pod kontrolom parlamentu a ďalších inš krémií s cieľom mať e, dobré výkazníctvo, nie je to nevinné keď máme sektoriálne reformy vo vzdelávaní či zdraví, typická otázka, koľko škôl sa postavilo, koľko sa kúpilo liekov, aké sú služby e, pre rozvoj podnikov. E, čas, za ktorý sa zaregistrujú e, podniky. To všetko je veľmi dôležité, v určitých prípadoch, ako je Mozambik, sa nezastavil ešte program, ale tie platby, daňové e, výnimky sú tak, takisto dôležitým aspektom. Ide tu o mobilizovanie národných zdrojov. Nie je to podmienka, nie je to absolútna hodnota, ale vytvára to prístup k základným službám. V, v, tie základné podmienky ukazujú, ak jedna z týchto podmienok nesplní, žiaden rozpočet sa neposkytne. Tu sú podmienky na plný vstup, ak sa nesplní jedna, nebude tu zabezpečenie. Ten výkon a tie indikátory no už tak ak indikátory sa nerešpektujú, potom neposkytujeme platby. Ak nie je plné rešpektovanie, pokiaľ ide o relatívnu hodnotu indikátoru, alebo sa platí len o, o obmedzená hodnota, ak sa je to splne len čiastočne. Toto je dôležité, pretože to ukazuje, že správe sa dávajú viac priestoru, že sú to flexibilné nástroje. Tu sa demonstruje, že to nasledujú v skutočnosti. Teraz ďalej, čo tu meriame, pokiaľ ide o efektívnosť. Tieto reformy asi 50 ten výkon, ale v zásade 61 tých e, tranží variabilných e, by sa malo vyplatiť e, z celkovej plánovanej sumy. Rozpočtová podpora v naš, z našich skúseností je účinná. Je tu takáto tendencia Môžeme o tom diskutovať, či to bolo účinné, ale sme však presvedčení, že v prvom rade sa podporuje e, implementačné snahy e, týchto e, cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Pokiaľ ide podporu ex, plánu externých investícií a vo všeobecnosti investície ako nástroj na podporovanie týchto cieľov. My si myslíme, ako by sme mohli systematickejšie rozpočtovú podporu naviazať, kde sa dá zvládať, aby sme mali pod, podporu e, obchodného prostredia. To znamená totiž, že tu bude kombinácia legislatívnych rozhodnutí administratívnych kapacít, rozhodnutí, ktoré sa príjmu, pokiaľ ide o organizáciu tej dodávkovej časti, pokiaľ ide o investície e, zo so súkromných e, zdrojov v danej krajine. Ďalej tu vidíme e, priesvitku, ktorá hovorí o konsolidované skúsenostiach, kde ide o vlastne zosúladenie s národnými programami a my tu tie priority nevynachádzame. To z krajiny rozhodujú, pokiaľ ide o rozvojové ciele, maximálna miera e, vlastníctva a e, krajinné, krajinské programy. administratívne náklady a takisto problémy, ktoré môžu vyvstať, ale tieto problémy sa riešia politickým dialogom. Tu sa rozhoduje v krajine. Ja si myslím, že to nie je sekundárny aspekt, pretože to zvyšuje e, podielanie sa danej krajiny aj zodpovednosť. Niektoré e, z priesvitek ukazujú opätovne. Poznáme sa a preto chceme... Nie je tu mechanický pomer medzi našou rozpočtovou podporou a výsledkami, ale ešte vždy je tu korelácia, ktorá je e, založená na e, dôkazoch a štatisticky vyhodnocovaná. Napríklad tu máme napríklad naviazanie jeho pomera, pomeru extrémnej chudoby. Oranžová farba e, ukazuje krajiny, kde tak činíme, iné zase znamenajú zmiešanú formu, kde nie je rozpočtová podpora. A vidíte, že štatisticky extrémna chudoba klesla, klesala uh, um, jasnejším spôsobom, kde sme podporovali rozpočet. Ide o celú spoločnosť, kde celá spoločnosť je podporovaná e, e, rovnakým spôsobom. To sú prvé štatistické dôkazy. Ďalej potom, pokiaľ ide o úmrtnosť detí, to je druhý cieľ trvalo udržateľného rozvoja. Máme tu množstvo krajín, kde indikátory ukazujú, že tu sa tendencia a korelácia medzi tým, kde sa sektorálne v zdravotníctve podporuje rozpočet, tu sa to výraznejšie znížilo. Tá spomínaná umrtnosť detí. Keď sa pozrieme k vode a sanitárnym zariadeniam, tak vidíme, ďalší cieľ e, a kroky e, partnerských krajín. Nie je to preto, že máme zdroje. Ak tá krajina nezakomponováva e, do, veci do svojich politík, ak nemajú správne rozhodnutia, nepoužívajú vlastné rozpočty, tak veci zostávajú bez účinku. I tu je teda korelácia. Vidíme to napríklad v Burkine Faso, kde V obdobie od roku 2009 do 2016 i v Bolívii, kde máme jasný nárast e, k prístupu e, ľudí k týmto zdrojom. Ďalej e, spravovanie verejných financií. To sú podmienky, kde je monitoring, ale ako náhle je oprávnený prístup, Otázka znie, či sa naša práca e, zlepšuje alebo zostáva len stabilná. Tu musíme, tu máme množstvo identif- e, indikátorov, ktoré sme identifikovali od e, jednosti rozpočtu, transparentnosť, politicky založené rozpočtovanie a verejná kontrola. zlepšenia sú e, asi aj flagrantnejšie, pretože sa vytvárajú kontrolné opatrenia, napríklad e, účtovný dvor a tak ďalej. Toto sú veľmi dôležité faktory a súvisí to e, s, s cieľmi udržateľného rozvoja číslo 16 a 17, ktoré sú podporované. Otázka korupcie ďalej, ona je jednou, jedným z rizik a aspektom, ktorý e, na seba sústredí pozornosť. Sú tu zmierňujúce opatrenia, ale je jasné, že riziko ostáva. Tu je dobré vidieť, že všetko je to založené na našich empirických skúsenostiach. Boj proti korupcii sa posilňuje e, podporou rozpočtu. My si tu nenárokujeme nejakú kauzalitu alebo exkluzívne automatické e, e, výsledky. Len je tu teda súvislosť, korelácia medzi tým indexom vnímania, ktorý vytvára e, organizácie ako Transparency International, alebo tie indikátory, ktoré ustanovuje Svetová banka. A vidíte, že v krajinách, kde rozpočtová podpora dobre funguje, situácia vní, vnímania je lepšia. Poprvé treba povedať, že skutočnosť sú to podmienky, kde občania a ďalší e, aktéry e, sú stimulovaní, aby sa e, k veciam postavili e, zodpovedne. A po druhé, skutočnosť, že je tu analýza založená na dôkazoch, naznačuje, že tu je nie len nárast korupcie, ale hovoríme tu aj o relatívnych číslach, o zlepšeniach. Treba povedať, že je to element, ktorý treba zohľadniť. A e, otázka, či to je všetko v poriadku, podľa mňa určite nie Učíme sa, e, robíme rozhodnutia, predsedám každý mesiac riadiacemu výbor, výboru, ktorý je tu pre rozpočet. Rôzne služby sa e, podielajú, rôzne oddelenia DEFKA, aby sa prijali rozhodnutia k monitoringu e, ďalej k oprávnenosti poberania, e, riziková analýza a tiež rozhodnutia týkajúce sa e, úhrad na základe príslušnej základnej tranže a variabilnej tranže. Sú tu v celkom živé diskusie, to nie je to nevyhnutne jednoduché. Sú tu indikátory, ktoré sú prierezové, napríklad rod, rodová otázka ako to môže zlepšiť situáciu. Ja by som povedal, mohli by sme e, e, zorganizovať stretnutia za vašej účasti, potom by ste videli, čo to vlastne obnáža. Nie je to jednoduché. Treba zostať pritom e, dôverný, ale Myslím si, že, e, že ak chceme e, e, aktualizovať tie usmierenia pre rok 2019, tie rozvojové ciele, financovanie rozvoja. Po druhé, treba pre, premenovať tie tri typy kontraktov, aby boli lepšie čitateľné. Sektoriálna reforma ďalej. Posilniť tie kľúčové aspekty, napríklad mobilizácia domácich prostriedkov a príjmov, to nie je vždy automatické a tiež z, zamerať sa na proste na rodové otázky, klimatické otázky, odolnosť, zlepšiť ďalej politický dialog. To je jeden z najdôležitejších a najzložitejších aspektov. Pravdu povediac, nie sme dobre e, vybavení informáciami, preto som E, sa snažil nabádať všetky delegácie, aby sa zlepšila e, dialógu, najmä sektoriálneho. Toto je viac menej obsah tejto správy. Ďalšie rôzne príklady. To som vlastne s vami, e, o to som sa chcel podeliť, aby som vám načotol ten obraz. Ďakujem vám. Thank you, thank you very much, Mr. Muservisi. Uh, uh, Áno, ďakujem. Teraz, kolegovia, máte dve minúty pre vaše otázky a potom znovu ešte ďalšie otázky, ktoré pán na servisi, eh, man, man, ser, man servisi láskavo zodpovie pán Rubis. Äh, Ďakujem, Michael, za túto prezentáciu. Pre nás je tá prezentácia veľmi dôležitá, lebo samozrejme na základe trendov a výsledkov ehm, roku 2017 viacročný rámcový program, teda na budúcich 7 rokov sa musíme pozrieť, ako sa novo definujú, na novo definujú ťažiska. Mne ide najmä o otázku, v čom spočíva tá kľúčová úloha z našej strany, teda z Európskej únie, teda čo by Európska únia mala výlučne financovať a kde e, máme partnerov v globálnom rozvoji, kde si môžeme zvoliť partnerov, aby sme efektívnejšie a lepšie e, mohli e, postupovať. Mne sa páči tá koncentrácia na ciele udržateľného rozvoja. Všetci vieme, že cieľ číslo 2 predstavuje elementárny cieľ, teda poľnohospodárstvo a zdravá výživa. A myslím, že aj pre nás v Európe sú to kľúčové body. No a aké možnosti máme v tejto, možno, v tejto oblasti, e, závisí od toho, ako zrealizujeme cieľ udržateľného rozvoja 7, konkrétne obnoviteľné energie, najmä v, e, v, vidiecky, v oblastiach vidieka, ako môžeme e, zodpovedne investovať do e, obnoviteľnej energie, ako môžeme investovať e, do tejto oblasti, ktorá poskytuje obnoviteľnú zdroje energie. No a potom 6, bod číslo 6, sanitárne zariadenia. Všetci vieme, že vznikajú obrovské sociálne náklady s nečistením, nečistením vôd. Má to e, dočinenia s úpravou vôd, takže by bolo dobre vidieť vlastne e, také e, jednotlivé body investície, kde máme osvedčené postupy v oblasti polnohospodárstva, obnoviteľných zdrojov, e, sanitárnych zariadení, aby sme zistili, ako by v budúcnosti vyzeral alebo mal vyzerať projektový manažment v tejto oblasti. Vo viacročnom finančnom ráci je tu suma, ktorá má byť k dispozícii v tejto oblasti a ak chceme brať náš cieľ vážne, že 0,7 HDP a chceme e, e, vynaložiť investície na boj proti chudobe, tak je jasné, že musíme zabezpečiť, aby e, sa vypísali korektné tendre, teda ako majú tie projekty vyzerať. No a potom samozrejme tieto zariadenia v polnohospodárstve, budovanie týchto zariadení. No a posledná vec, aby to na základe chyby alebo na základe eh, chýbajúcich náhradných dielov, aby to potom nebolo vlastne mimo prevádzky, takže musíme zabezpečiť, aby aj do najbližších 30 rokov, do ďalšej generácie tieto eh, zariadenia boli k dispozície, čiže to, mm, to rozdelenie na tri časti je tam dôležité. Dobre, ďakujem aj z mojej strany. Takže myslím si, že ten súbor nástrojov eh, pre rozpočtovú pomoc eh, je dôležitý, pretože eh, vo výbore, v rozhodovom výbore sa nás pýtajú často, že ako sa vlastne nakladá s našimi finančnými prostriedkami a či nie je riskantné vlády, vládam pomáhať cestou priamej rozpočtovej pomoci. V predchádzajúcom bode na programe, keď tu bola delegácia z Gambie a hovorila, aká je dôležitá rozpočtová podpora pre ich rozpočet, pre ich vládu po e, zmene vlády, tak sme videli pozitívny príklad toho, ako môže fungovať táto pomoc e, a myslím si, že je to aj naša úloha ako poslancov, aby sme zabránili zneužitiu e, takýchto nástrojov. Takže som položil aj ústnu otázku na adresu Haiti, lebo eh, po potom, čo sme tam boli eh, na spoločnom parlamentnom zhružení eh, mimovládnych organizácií a tak ďalej, tak sme videli, že sú tu rozdiely. Ale aj naša úloha, naša úloha, úloha nás poslancov je skontrolovať, či tie peniaze sú zmysluplne vynaložené. Celkovo môžeme si byť istí, že tieto nástroje fungujú že sú k dispozícii efektívne kontrolné mechanizmy, ako to bolo popísané. A popri našom výbore je tu ešte rozpočtový výbor, ktorý zohráva rozhodujúcu rolu na to, aby kontroloval, ako sa vynakladajú peniaze európskych daňových poplatníkov a ako sa tie projekty v konečnom efekte aj zrealizujú. Ďakujem ešte raz, Charles. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja mám jedno také konštatovanie a jednu otázku. Najprv eh, to konštatovanie. Sme presvedčení o tom, že rozpočtová pomoc je dobrá vec, pretože sa tým dajú dosiahnuť pozitívne výsledky. Aj ste na to poukazovali. Poukázali ste na to, že to je vlastne posledná etapa um, ukončenia kolonizácie. Nie my musíme predpisovať, čo sa s tým má robiť, ale e, to rozhodujú vlády, ktoré a malo by to byť teda kontrolované e, slobodne zvolenému parlamentu, tak ako je to v Gambii, aby sa dosiahli pozitívne výsledky. A tá metóda e, u mňa nastoluje otázky, hovoríte o tých štyroch podmienkach, aby niekto mohol e, získať rozpočtovú pomoc stabilita z makro, makroekonomického hľadiska, kto to vlastne skonštatuje? Komisia, vy, alebo IVF, ktorý je prítomný v týchto krajinách? Takže je tam nejaká duplicitná práca, alebo sú tam, je to tak nejak zosúladené v rámci tých medzinárodných organizácií? Používate vy údaje z IVF? Využívate ich na to, aby ste preverili, či tieto kritéria sú splnené? Nemyslím si, že rozpočtová pomoc predstavuje čiernu dieru. Ja e, e, rozhodne nesúhlasím s takýmto názorom. Už sme to takto počuli od jedného kolegu pri predchádzajúcej diskusii, ale vložili sme veľa nádeje do rozpočtovej pomoci a myslím si, že táto nádej sa splnila. Vsadili sme na budúcnosť a myslím si, že tá, tá stavka sa vyplatila. Potom a už úplne posledná pripomienka. Sami ste to povedali. Nemožno jednoznačne povedať, že neexistuje riziko. Neexistuje, teda ne, nemožno povedať, že je nulové riziko. Vždy určité riziko je, existuje. Preto je dôležité, aby pri hodnotení, pri terms of reference, aby sa odkázalo na to dôležité. a tie nedostatky to sú výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Ja preferujem systém, ktorý napraví nejaký nedostatok, miesto toho, aby sme zrušili, aby sme e, eliminovali celý systém, teda tým, že vlastne dieťa vylejeme s vaničkou. Myslím si, že v tejto súvislosti nik nemôže spochybniť, že ide o dobrú vec. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pán Manservisi. A ja si myslím, že rozpočtová podpora je mimoriadne užitočný nástroj. Tak ako sme to povedali v roku 2012, začali sme to nazývať dohody alebo zmluvy o good governments, e, či už ide o sektorálnu oblasť, sektorálne alebo všeobecne. No a myslím si, že naozaj dosahujeme výsledky a naozaj veľa pozitívnych výsledkov aj v oblasti vzdelávania, verejného zdravia, riadenie národných zdrojov, eradikácia, boj proti korupcie, korupcii. Videli sme zaujímavý graf, ktorý ste nám prezentovali. Mám dve otázky. Viem, že v rozvojových krajinách kontexte e, koordinácie darcov sú pracovné skupiny o podpore rozpočtu. Tak e, chcem sa opýtať, či vy máte nejaký názor, ako e, toto funguje. Viem, že v minulosti došlo k situáciám, napríklad spomínam si v Tanzánii, bolo potrebné pozastaviť rozpočtovú podporu, lebo tu boli obvinenia z korupcie, ktoré museli byť prešetrené a myslím, že to malo aj výsledky. Čiže dá sa to využiť týmto spôsobom? teda všetci darcovia, ktorí sa zapájajú do rozpočtovej podpory, by spolupracovali a niekedy by teda rozhodli, že e, teda by skonštatovali, že zmluvy boli porušené. A druhá otázka, kritéria, neviem, nechcem šíriť klebety, ale e, trošku som vyrazomala, že nie sú žiadne jasné kritéria pre komisiu a pre IAS. Teda ako a v akej situácii je e, rozpočtová pomoc Ehm, opodstatnená. Je to, keď je to k dispozícii, je zoznam kritérií, alebo ako posúdite, kedy tá situácia je vlastne odôvodnená alebo oprávnená pre e, požiadanie o rozpočtovú pomoc. Ďakujem. K rozpočtovej pomoci. Tak tu sa musíme vyhnúť dvom veciam. Rozpočtová pomoc je podpora ministerstva financií. Takto sa to ukázalo za uplynulých 30 rokov, odkedy ja, ja pôsobím v tejto oblasti. Musíme sa vyhnúť najmä jednej veci, lebo inak by to celé bolo neefektívne. Často dochádza k neefektívnostiam, lebo štát je neefektívny a čistá podpora čistú podporu mimovládnych organizácií, iba podporu mimovládok, to tiež nie je dobré nemožno pomôcť krajine bez štátu, preto potrebujeme nástroj. Vytvorili ste fond a toto je dobrý nástroj. A teraz musíme preskúmať, ako, akým spôsobom by sme mohli zapojiť štát aj pri realizácii, do realizácie projektov. Napríklad, ja by som bol za to, aby ten fond vlastne bol umiestnený v štáte, s dvojitým kľúčom. Jeden kľúč by mala komisia a jeden by mala vláda na realizáciu určitých projektov, napríklad e, e, zásobovanie vody alebo otázka e, zdravotnej starostlivosti. Možno projekty, ktoré sa nevyplatia bezprostredne, ale sú nevyhnutné na to, aby sa vytvorila dobrá investičná klíma, lebo bez vody a bez zdravotnej starostlivosti jednoducho tí investori tam neprídu. Čiže ak tí aktéry na štátnej úrovni nespolupracujú s mimovládnymi organizáciami a s tými, ktorí to e, realizujú v tej praktickej rovine, tak sa nám nepodarí dosiahnuť efektívny rozvoj. Musia všetci ťahať za jeden povraz. Mám na mysli Stred, Stredoafrickú republiku, je tam demokratická vláda, je to jedna z najchudobnejších krajín vôbec. Je to krajina, kde Európska únia urobila veľa dobrého, veľa pozitívneho Musíme pomôcť tejto krajine, aby sa postavila na nohy. No a rozpočtová pomoc, to je jedna vec, ale myslím, že musíme byť trošku obozretní aj pri mimovládnych organizáciách. Prepačte, ak som rečnil príliš dlho. Pán predseda, len som chcela povedať, máme 16 minút času na zvyš. Je otázka, hodina otázok. Aj my a ja a ešte kolega, má, máme otázky na komisiu, tak prosím zabezpečte, aby ľudia nerečnili 3 minúty na miesto dvoch. Dobre, ďakujem, ďakujem. Máte pravdu. Nech sa páči. Máte dve minúty, obávam sa. Ďakujem pekne, možno to bude aj kratšie. Ja som sa chcela, alebo chcel som upriamiť vašu pozornosť na fakt, že dnes eh, v niektorých krajinách eh, dochádza k škrtom alebo obmedzovaniu rozvojovej pomoci. Jedna z tých e, takých najemblematickejších krajín je napríklad to, čo sa stalo medzi belgickou vládou a e, de, de, Demokratickou republikou Kongo ak by sa mohla táto e, pomoc rozvojová mohla premeniť na humanitárnu pomoc, ktorá by bola priamo poskytnutá neziskovým organizáciám, e, tak viete si predstaviť, ako na to reagovala de- Demokratická republika Kongo, ktorá zavrela svoju ambasádu. Takže chcem vedieť, či je to takéto riziko spolupráce s inými krajinami, ako je napríklad tento prípad, či takéto rizika existujú a akým spôsobom to chcete riadiť a regulovať. <coughs> Thank you. You, you have uh, uh, five minutes. Okay. Nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka budúceho viacročného uh, rámcového mm, viacročného rámca, takže to bude pokračovanie v rozhovor, teda v diskusii, ktorú budeme viesť, čiže ako vynakladať rozpočet. Podľa z môjho pohľadu sa snažíme trošku zjednodušiť to prostredie. Stále viac a, a sa venujeme investíciám, partnerstvu a, s OSN, a, a, napríklad iniciatíva Spotlight. Pracujeme s mimovládnymi organizáciami. To je príspevok a vy môžete rozhodnúť, čo s tým, ale toto všetko e, má zlepšiť situáciu v krajine. Je tu odkaz na e, verejné obstarávanie. Keď, spomenul som to, keď som hovoril o reformách. K tomu poslednému bodu sa ešte vrátim, pokiaľ ide o e, zvládanie rizika v tomto rámci. My sme vytvorili rámec riadenia rizika, to je nástroj, ktorý hodnotí situáciu v krajine. Takže toto je vlastne súbor zmierňujúcich opatrení, ale posúdenie rizika je to, o čo sa usilujeme. Pokiaľ ide o aspekt koordinácie darcov a príslušnej pracovnej skupiny, je to veľmi jednoduché. Situácia je, pokiaľ ide o bilaterálnu pomoc, tak tu komisia je najväčším darcom, čo už vytvára veľkú zodpovednosť a teda ďalšiu povinnosť. Po druhé, často tie problémy sa netýkajú podmienok, ktoré sú spojené so samotnou existenciou programu a alebo podmienkami, e, kompenzácie, ale často sú to aj národné e, aspekty týkajúce sa korupcie, porušovania práv, ľudských práv, čiže problém je problém zvládania tohto je často veľký a neurobíme e, štvorec z kruhu. Takže naďalej sme zodpovední za to, čo robíme a E, nechceme to zanedbávať, ale nemôžeme s tým byť automaticky prepojení, pretože keď máme krajinu s 200 milión, tá krajina má 200 miliónov, všetky otázky majú politickú relevantnosť, ale nie všetky súvisia s programom, ktorý podporujeme, tak môžem pozastaviť tak pozastaviť krajín, 200 miliónovú platbu v krajine, to by znamenalo jednoducho Snažíme sa to vyriešiť dialogom, politickým dialogom a nápravnými opatreniami. Ale takáto je situácia. Po druhé, kritéria rozhodovania pre vstup, takže teda sú krajiny, kde to naše posúdenie na základe politickej situácie, kapacity štátu, e, e, dôveryhodnosti dialogu a tých podmienok nás nepríjmu k tomu, že by sme poskytli e, rozpočtovú podporu. Aj keď teoretické teoretickej rovine môžu byť nejaké makroekonomické aspekty, ale keď máme krajinu, kde to nie je možné, tak Takže e, jednoducho otázka je teda vytvoriť tú správnu rovnováhu, vytvoriť fondy, ktoré sú nad rámec rozpočtu. Ten dvojitý kľúč existuje ako pravidlo napríklad, to je také rozhodnutie, ktoré príjmajú národní, e, národné orgány pre schvalovanie takéhoto režimu a potom je to komisia a MSF. Takže len takéto veci môžu odblokovať platbu. Ale Zároveň by som ešte chcel zdôrazniť, aby som bol úplne jednoznačný, e, že musíme využívať rozpočtovú podporu preto, aby sme využili normálne rozpočtové podmienky, nie ako tie mimoriadne rozpočtové podmienky, lebo tie môžu byť užitočné v tom, ako sa snažíme riešiť špecifické veci tam, kde je vojna a podobne, ale nepomáha to budovať štát. V Strednoafrickej republike sme napríklad mali e, pomerne veľký fan, fond, ktorý bol využívaný na túto vec, ale e, na proliferáciu takýchto fondov na, to, na tento rámec to nie je užitočné, na zamietnutie, tak sme hovorili o tom zamietnutiu Belgická, ale aj ďalšie krajiny, napríklad Filipíny. Filipíny odmietli našu rozvojovú pomoc. Tam je taká zmes politických dôvodov a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, čo sa stane v prípade Belgická. Toto je súčasť diskusie, ktorá má eh, taký ten, tú politickú kondicionalitu, politickú podmienenosť a my by sme radi zostali naďalej v kontakte s občianskou spoločnosťou, tak či tak tak to je otázka implementácie článku 96 ešte k Haiti, tam bola ústna otázka na zodpovedanie a to budeme odpovedať aj písomne. E, v každom prípade aj naplno dostanete odpoveď, ale chcem vám povedať toľko, že na jednej strane tu máme nejaké informácie, ktoré boli dodávané neziskovkami, ktoré musíme posúdiť a zhodnotiť podľa danej krajiny a myslím si, že niekoľko z nich týchto informácií vyzerá pomerne pravdivo. Um, to je taký zmysel otázka rovnováhy výdavkov. To nemusí nevyhnutne byť spojené s rozpočtovou podporou, lebo rozpočtová podpora je tak či tak spojená so všetkými podmienkami v tých štyroch sektoroch, ktoré máme vytýčené. Na základe toho vieme potom preukazovať výsledky Takže je to otázka toho, ako sú konzistentní e, vo využívaní verejných prostriedkov. A to môže byť aj samozrejme otázka pre diskusiu môžeme o tom aj diskutovať a navrhnúť nejaké témy. Zatiaľ je situácia pod kontrolou. Ďakujem veľmi pekne. Stefano, ďakujem za odpovede. Teraz dáme rovno priestor otázkam zase. Máme tu otázku od e, Heidi ohľadom financovania vody v Keni. Takže komisia, prosím. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Samozrejme, môj generálny riaditeľ by tiež mohol prečítať tú odpoveď dnes, ale pokúsim sa urobiť všetko, čo je v mojich silách. Na jeho mieste Európskej únie je veľmi eh, ľúto k tej tragickej eh, udalosti, ku ktorej došlo v Kukeni. Vyjadrili sme svoju úprimnú sústrasť eh, rodinám obetí. Prerušili sme spoluprácu s vládnymi agentúrami v rámci projektu EDF, ktorý ehm, je teda predmetom tohoto problému 17. januára. Momentálne skúmame, čo sa stalo. Sme v kontakte so všetkými partnermi vrátane komunitným, vrátane komunitných lídrov neziskoviek a keňskou vládou. K tej prvej otázke ohľadom ľudských práv, tu by som vás rád informoval, že nezávislé vyšetrovanie, ktoré viedla Národná komisia pre ľudské práva v Kenii a zároveň Keňská kancelária Amnesty International a zároveň pozorovatelia z Európskej únie a UNDEPu, tak tá sa momentálne pripravuje a začne už čoskoro. Strednodobé hodnotenie tohoto programu bude, e, ktoré sme začali okamžite, bude preskúmovať otázku ľudských práv a predovšetkým dopady tohoto programu na na rozhodnutie o UGI a prípade e, na strane Africkej komisie pre ľudské práva e, zo 17 januára 2017 Európska komisia opakovane pripomínala keňskej vláde, že medzinárodné právo, ktoré sa opiera o túto nedávnu judikatúru, hovorí, že pôvodní obyvateľia majú právo na územie, teritorium a zdroje, ku ktoré tradične vlastnili, obývali alebo inak využívali alebo získali. K druhému bodu komisia súhlasí s tým, že musí prebehnúť strednodobé hodnotenie, ktoré bude skúmať zloženie tohoto týmu technické asistencie, aby sme posúdili, či správne kompetencie boli eh, naakumulované tak, aby sme získali alebo aby sme vytvorili čo najúčinnejšiu formu pomoci. Na záver Európska komisia zachová tento program prerušený a to až kým nedôjde k ďalšiemu vývoju v oblasti inkluzívneho dialogu, tak aby sme dokázali nájsť cestu vpred v rámci mierového riadenia eh, tohoto lesa. Eh, pri absencii definitívnej súdnej judikatúry budeme hľadať alternatívy a hľadať zmyslu plnú cestu, mierovú cestu vpred pri plnom rešpektovaní ľudských práv. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Heidi, you, you... Heidi, máš doplňujúcu otázku. Chcem poďakovať komisii za odpoveď k tejto takmer šokujúcej situácii, ktorá viedla k situácii, kde komisia musela prerušiť financovanie Um, tohoto programu pre vodu a klímu. Moje prvé pozorovanie je také, že nesmieme implementovať akékoľvek projekty, či už environmentálne alebo klimatické, ak tam sú nejaké zásadné porušenia ľudských práv. A toto je naozaj lekcia, ktorú sa musíme z tohto naučiť zasa znova. Ale viete, že tá diskusia momentálne sa rozvíja ohľadom dlhodobej pomoci, ktorú Fínsko dáva lesnickému sektoru v Keni. A mnohé také zásadné otázky sa týkajú najmä ohľadom toho, či e, keňskí lesníci majú vôbec nejakú podporu v čase, keď sa objavujú takéto obvinenia z toho, že tí strážcovia alebo tá stráž údajne strieľa a zabíja pôvodné komunity, o pôvodné kmene. Takže moja otázka je, akým spôsobom by ste vy posúdili tú kapacitu a dôveryhodnosť eh, a integritu kenskej, eh, kenskej lesnej služby alebo lesnej správy, či je nejakým partnerom, či už pre komisiu, alebo v nejakých iných oblastiach, v nejakých iných geografických regiónoch pre fínsku vládu. Eh, Mr. Stavsburg? Ďakujem pekne, je správne, že tento prípad by mal mať dopady pre všetky programy. Veľmi dobre vieme, Fínsko aj OSN plánovalo podporu pre lesnícke programy a som si istý, že aj ostatní donory sa z tohto ponaučia. Je to rozhodne zásadná otázka, ktorá súvisí s dôveryhodnosťou lesnej správy Kene a samozrejme aj vnútorných bezpečnostných zložiek kenskej vlády, pretože počas posledných 4-5 rokov sme boli v úzkom kontakte s kenskou vládou, dostali sme od nich zábezpeky a uistenia, že nedošlo k žiadnym porušeniam týchto pravidiel. A samozrejme, tie výsledky a tragická smrť eh, člena pôvodnej komunity poukazuje, že tu je reálny problém. Toto je rozhodne niečo, čo budeme posudzovať v kontexte eh, toho follow-upu, tej následnej kontroly a potrebujeme počkať na nezávislú kontrolu zo strany ľudských práv a v kontexte tohoto strednodobého hodnotenia posúdime dôveryhodnosť ehm, tých eh, partnerov, ktorých tam máme. A ak nebudeme mať plnú satisfakciu s týmito odpovediami, tak, zaruk, eh, tak zaručujeme implementáciu, ktorá bude rešpektovať ľudské práva, tak potom nebudeme na novo financovať tento program. Ďakujem. Thank you. Uh, there, is a, there is a... Ďakujem pekne. Je to ešte druhá otázka ohľadom rozpočtovej podpory pre Haiti od Norberta. Pini Andersen, nech sa páči. Prečítam odpoveď, ktorú sme poskytli a samozrejme som ochotná odpovedať na akékoľvek ďalšie doplňujúce otázky alebo doplňujúce témy, ktoré môžete mať. Takže len aby sme to dali do kontextu, Haiti je veľmi krehký štát, najchudobnejšia krajina v regióne, ktorá je extrémne zraniteľná mimoriadnými eh, eh, poveternostnými udalostiami, ako sa ukázalo pri hurikáne Metiu nedávno. Takže politická klíma je veľmi napätá. Krajina sa teraz len vymotala z dvojročného zaseknutia pri eh, výsledku pod to, sl to slow down a little bit the, yeah, please. Uh-huh. Bohužiaľ, rečnička hovorí bez mikrofónu. Has just overcome a uh, two... Je tu dvojročná nápatová no, situácia pre voľby prezidenta Moizos uh, z roku 2017 uh, s cieľom prijať reformy rozvojová pomoc na Haiti je plná víziev a implementácia programov má pred sebou množstvo prekážok. Toto sa zohľadnilo naše, naša spolupráca vychádza z, z špeciálnych kontaktov. Ide o, o pokrok, ktorý bol zaznamenaný už v zmysle terajších e, kontaktov. Program sa opieral o tri osy. Politický dialog, kde ide o rámec e, permanentného dialógu s orgánmi. Ďalej e, e, e, fixné a variabilné tranše programov. Tie fixné sa vypládzajú, ak sa splnia 4 kritéria tieto sa posudzovali v rámci celého programu. 84,5 miliónov bolo dis- e, distribuovaných. Variabilné vychádzajú z výkonu na základe indikátorov verejná správa 18,6 miliónov sa distribuovalo. Program má tiež zložku technickej pomoci, kde ide o posilnenie inštitučných kapacít Haiti u financí dôležit, pre dôležité ministerstva, antikorupčná jednotka, konkrétne výsledky, vytvorenie štruktúry rovanej trialógu, medzi parlamentom, občanskou spoločnosťou a vládou k reformám, vytvorenie viac e, stranného dialogu medzi donormi, kde predseda EÚ, vláda a vlastné financovanie. Zákony sa prijali také, kde sa definujú rôzne kategórie verejnej správy, evaluačný systém založený na výkonoch vo viacerých ministerstvách. Zaviedli sa vo viaceré opatrenia na posilnenia boja proti korupcii, napríklad zákon o represii korupcie z roku 2013, boj proti korupcii a tu nárast rozpočtu o, o 88 viac než 60 verejných a súkromných učiteľov, ktorí boli identifikovaní. Príjmy, ktoré neustále narastajú. v začiatkom e, e, roku 2017 daňové príjmy e, implikácia na občianskú spoločnosť, druhý komponent otázky, špecifický workshop zorganizovaný vo februári 2017 v zmysli európskeho konsenzu v hlavných poliach spolupráce s Haiti. Viacero pracovných skupín s členmi základných predstaviteľov občianskej spoločnosti v oblastiach zamerania 11. EDF národných indikačných programov na Haiti. Die, uh... Ďalej sú tu existujúce štyri priority a alokácie, ktoré sú v rámci nich vyčlenené. Tie sú považované za stále relevantné, najmä keď berieme do úvahy napredovanie a to, čo sa podalo dosiahnuť pri ich implementácii a dialog so všetkými dotknutými aktérmi, vrátane partnerských krajín a organizácie občianskej spoločnosti. Neboli žiadne zmeny v rámci národných indikatívnych programov, ktoré boli naplánované v rámci strednodobého hodnotenia. Dobre, ďakujem pekne. Norbert, máš nejakú doplňujúcu otázku? Ďakujem pekne z mojej strany za zodpovedanie tejto otázky. Možno by som vám len mohol dať trošku taký, taký <laughs> kontext. My sme tam boli ako zástupcovia priamo v teréne a e, našou myšlienkou bolo práve vysvetliť si to, čo znamená tá dobrá správa veci verejných. Dostali sme správy od neziskoviek, ktoré tam priamo pôsobia v teréne, ktoré sú pomerne odlišné od toho, čo hovorí komisia nám. Takže to len jeden bod, ktorý by som rád spomenul. Rád by som spomenul nemeckú federálnu vládu, ktorá odmieta rozpočtovú podporu, respektíve nemá žiadnu rozpočtovú podporu. Takže to je odlišné od toho, čo robí komisia, takže možno to je niečo, čo stojí za zváženie, keď hovoríte o dobrej správe veci verejných a dobrom riadení, tak vidíte, že sa stále viac a peniazy poskytuje tým dvom parlamentárnym komorám. Tá viac podpory je parlamentu v Haiti ako celému systému zdravotníctva, takže by sme sa mali spýtať nejaké otázky a určite by to chcelo nejaké odpovede od komisie v tomto smere. Ďakujem. Máte nejaké vyjadrenie k tomu? Ďakujem pekne za doplňujúce otázky. Samozrejme uvedomujeme si, akým výzvam čelíme na Haiti. A je to niečo, čo veľmi pozorne monitorujeme. Analizovali sme samozrejme aj rozpočtovú podporu z roku 2017. Videli sme tam nejaké znepokojujúce trendy v tých alokáciách, ktoré boli. A veľmi správne ste spomenuli aj tú alokáciu pre výdavky v zdravotníctve Takže tieto, týmto témam sa venujeme pomerne systematickým spôsobom, najmä v kontexte nášho politického dialógu, aj dialógu, ktorý máme s vládou na jednej strane, ale samozrejme aj s ostatnými donormi. A v rámci tejto platformy je naša snaha ovplyvniť a, pres, a vlastne presadiť účinné zmeny v riadení financií a finančnej administratíve. Takže e, toto je naša vízia a na tom budeme pracovať. Chceli ste ešte niečo k tomu povedať? Ja môžem len kolegu Noizera podporiť a povedať, že súhlasím s Noidberom e, v tom. Sme na tom, na tej, mohli sme na Haiti spoločne, videli sme situáciu tam a fakt, že oni mali týchto 5 miliard dolárov, ktoré vynaložili, tak to vlastne neviedlo k nejakej veľkej zmene pre ľudí na Haiti. Takže sa, ten účel, alebo tie, tie spôsoby posielania peniazy sú otázne. Moja otázka v tom čase bolo, že koľko peniazí išlo do tohto konkrétneho projektu, na to mi nevedel nikto zodpovedať, takže si myslím, že je bolo naozaj dobré, keby sme si pozreli čísla. A myslím si, že to, čo komisia aj mala zdôrazniť, je to, že musíme sa uistiť, či vieme účinne monitorovať, čo sa deje v situácii a urobiť nejakú jasnú správu z auditorov. Ďakujem pekne. Budeme, prechádzame do bodu eh, A B, bodu rôzne, máme niečo rôzne, nie je žiaden bod programu rôzne, takže ďalší meeting, ďalšie zasadnutie bude 19. februára o 3. dne popoludní po, do 6.30 popoludní a 20. februára od 9. do 12.30 a od 14.30 uh, a od 14.30 do večera. Takže chceme poďakovať samozrejme aj tlmočníkom za ich prácu a za to, že tu s nami zostali trochu dlhšie. That's all.